Dobré popoludne, kolegyne a kolegovia. Máme pred sebou e, náročný program rokovania, takže začneme e, tento, toto stretnutie výboru Text Free. potom, ako sme si vypočuli expertov, komisárov EU aj ministrov, e, počas tých mesiacov mandátu Tax 3 spravodajcovia predložia dnes odporúčania a zistenia, pokiaľ ide o rámec pre boj proti hm, praniu špinavých eh, peňazí a daňovým únikom. Anglická verzia návrhu správy 14. novembra bola rozoslaná všetkým eh, poslancom. Všetky lingvistické verzie textu sú, k dispozícii na webových stránkach. Termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov je o 5. 17. decembra, o 5. popoludní, posúdenie plňujúcich návrhov 29. januára na budúci rok, hlasovanie vo výbore 27. februára na budúci rok a e, hlasovanie a rozprava na plenárnom zasadnutí 2. marcové zasadnutie v Štrasburgu na budúci rok. Obaja spolu spravodajcovia teraz budú mať na 7 minút na uvedenie témy a potom 4 eh, minúty eh, tieňoví spravodajcovia a potom ďalší rečníci. Takže pán Ludvík Niedemajer za EPP, prosím, máte slovo 7 minút. Thank you very much and first... Ďakujem veľmi pekne. Eh, v prvom rade chcem povedať, že máme menej minút než členovia výboru, ktorí tu prezentujú, ale nevyužijem nevyhnutne všetkých 7 minút. Ja chcem povedať, že pred mnohými rokmi sme začali jedným sandálom a vytvorili sme špeciálny výbor a situácia sa medzi tým eh, vyvinula eh, na prácu štyroch výborov a výboru kom eh, pranie špinavých peňazí, úniky, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. To je niečo, čo stále je aktuálne a e, takisto to e, ilustrujú aj nedávne škandály ako COMEX. Naša správa na jednej strane zhrania e, pokrok od toho prvého škandálu a toho prvého výboru. To boli LuxLeaks z roku 2015 a potom nasledovala práca ďalších výborov tax, taxetúra pana a tam sme sa zaoberali ďalšími nedostatkami a slabými bodmi toho systému, ako sa ukázalo nedávno aj prostredníctvom bankových škandálov, škandálu Comex. Ja by som povedal, že robíme pokrok v mnohých oblastiach a mali by sme eh, hrdí, byť hrdí na to, čo sa nám podarilo ako parlamentu eh, dosiahnuť. Máme novú legislatívu, posilnili sme transparentnosť v mnohých oblastiach a takisto je aj narastajúca vôľa riešiť tieto problémy. V mnohých oblastiach ešte stále chýba spoločný prístup a odvaha riešiť niektoré otázky spoločne a lepšie CCTB a podobne. A takisto je jasné, že v niektorých ostatných aspektoch ešte nám nechýba síce e, solidný legislatívny rámec, napríklad v prípade prania špinavých peňazí, ale implementácia je nedostatočná presadzovanie je nedostatočné, nedostatok, e, e, nedostatočná je tiež aj spolupráca. No a povedal by som, že celkovo a hovorím to s určitou ľútosťou. E, členské štáty sa nechcú vzdať malého kúsku svojej zvrchovanosti, niektoré členské štáty, aby sme efektívne bojovali proti tomuto e, existujúcemu problému. A bez toho sa asi nepohneme ďalej. V správe sme riešili celý rad otázok, celé široké spektrum otázok. Treba zdôraziť, že sme mali obmedzenia rozsahu, pokiaľ ide o rozsah, takže to budú riešiť pozmenujúce návrhy. Chceme zabezpečiť, aby bolo všetko dôležité pokryté. No a chcem povedať, kolegyňa a kolegovia, prosím, zdržte sa osobných rozhovorov medzi sebou. Možno by som mohol začať od začiatku, alebo nie. Takže chcem povedať toto. E, pokiaľ ide o zameranie tie otázky pokrývané, pokryté správou možno neboli predmetom e, najväčšej pozornosti minulosti minulosti e, pranie špinavých e, peňazí, podvody z DPH a zlaté víza napríklad. Ale my zdôrazňujeme, a to je veľmi dôležité, že daňové a iné orgány majú dnes E, účinné nástroje, aj veľký objem údajov a treba sa zamerať na efektívne zdieľanie a využívanie týchto informácií. Takže nie požadovať viac údajov, ale učiť sa, ako ich efektívne využívať. Povedal by som takisto, že hlavné zameranie v minulosti bolo na elimináciu dvojitého zdanenia, ale mali by sme si takisto uvedomovať, že dvojité zdanenie e, nie je jediným problémom. Máme tu narastajúce náklady na plnenie daňových povinností a určitú neistotu, pokiaľ ide o povinnosť, daňovú povinnosť. To by sa takisto malo zdôrazniť, lebo my chceme zabezpečiť, aby e, tí, ktorí platia poctivo dane, boli aj odmenení. A chceme, aby sme sa zamerali najmä na tých, ktorí sa tomu vyhýbajú. A pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, musíme zabezpečiť, aby bol systém skutočne robustný. Ak členské e, štáty nemajú vhodnú implementáciu a presadzovanie týchto e, zákonov, tak treba posúdiť, či by táto smernica na pranie, e, proti praniu špinavých peňazí sa nemala zmeniť na nariadenie, aby sa to jednoducho darilo presadzovať lepšie to určite takisto sa vyjadri k tým bodom, ktoré považuje za dôležité. A chcem mu poďakovať za konstruktívnu spoluprácu, ktorá dúfam bude pokračovať. A chceme zabezpečiť, aby to posolstvo tohto parlamentu v tejto oblasti bolo jednoznačné a aby tá práca neskončila, aby pokračovala. A chcem aj oceniť vašu prácu, pán predseda sekretariátu a ďalších členov tohto výboru. Veľmi nám pomohli. Ďakujem pekne. Ďakujem. Spolu spravodajca za SAD. Jete, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, e, kolegyne a kolegovia. V prvom rade chcem spolu, e, spravodajcovi pánovi Nidenmajerovi poďakovať za spoluprácu na návrhu tejto správe. Veľmi e, ma tá práca zaujala. Dohodli sme sa na konkrétnom počte návrhov a našli sme aj priateľné kompromisy a dospeli sme aj k gentleman's politickej dohode, tam, kde sme sa neboli schopní úplne zhodnúť. Takisto chcem poďakovať sekretariátu a e, týmu Júria SAD za spoluprácu. E, museli sme urobiť veľký objem práce v krátkej lehote, to vyžadalo snahu od všetkých a som presvedčený, že táto usilovná práca teraz už prináša svoje výsledky. Ako nám povedal aj Ľudek, máme pred sebou e, e, robustnú a podrobnú e, správu, ktorá obsahuje jednoznačné odporúčania a ktorá je podľa mňa veľmi jasne sformulovaná. Nechceme len ukazovať prstom na krajiny, úrady alebo spoločnosti, ktoré si neplnia svoje povinnosti. Ja si myslím, že E, to robíme len e, vtedy, keď máme jasne zdokumentované základy na to, aby sme to takto robiť mohli. To znamená na základe príslušnej dokumentácie, keď už uvádzame konkrétne mená. E, zaoberáme sa konkrétnymi otázkami tých najväčších prípadov, ktoré sa riešili počas mandátu tohto výboru a boli odhalené počas mandátu tohto výboru a navrhujeme konkrétne opatrenia, pokiaľ ide o e, prístavy, e, osobitné hospodárske zóny, finančné a e, bankové inštitúcie, posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a orgánmi, globálne opatrenia, na ktorých čele je Európska únia zamerané na rozvojové krajiny, tak aby sa jednoducho dosiahla táto daňová spravodlivosť. A takisto je nám ľúto, že veľký počet členských štátov netransponoval príslušné predpisy včas a e, vyzývame komisiu, aby zvýšila snahu e, v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o boj proti financovaniu terorizmu e, v rámci existujúceho orgánu alebo nových orgánov EÚ. To sú teda Mimochodom, uvádzame v tejto správe príklady toho, čo sa nám podarilo dosiahnuť a je dôležité uznať, že sa Európe v posledných 5 rokoch podarilo dosiahnuť veľa v boji proti daňovým podvodom a praniu špinavých peňazí, ale ako povedal ľudiek, musím, máme pred sebou ešte veľa práce. Niektoré orgány členských štátov nevykonávali dostatočne svoj dohľad a e, nespolupracovali a nekonali dostatočne a mnoho e, konkrétnych európskych bank neplní právne požiadavky, aj pokiaľ ide o tie základné e, požiadavky na ochranu zákazníkov. Ten regulačný rámec sa ukázal ako úplne nedostatočný pri vyhľadávaní a stíhaní protiprávnych aktivít a Bohužiaľ je to prísne hodnotenie, ale nemáme na výber a tak sme teda aj postupovali v našej správe. A teraz pokiaľ ide o praktické informácie, máme e, objemové e, obmedzenia, pokiaľ ide o správu. Museli sme sa teda obmedziť, e, pokiaľ ide o rozsah. A to znamená ďalších 4 alebo 5 strán, ktoré predložíme vo forme pozmenujúceho návrhu a ktorý pokrýva všetky tematické aspekty správy, ktorú máte pred sebou. A kolegyne a kolegovia, ako viete, ešte sme zďaleka neskončili v tomto osobitnom výbore. Budeme pokračovať e, vypočutiami e, v osobitnom výbore a budeme samozrejme sa snažiť e, zahrnúť naše zistenia do správy a budeme pokračovať v práci na e, správe až do plenárneho zasadnutia, aby sa podarilo teda odsúhlasiť pozmeňujúce návrhy a samozrejme príde nepochybne veľký počet pozmeňujúcich návrhov z, vašich, z vašej strany a zo strany politických skupín. My e, samozrejme sme identifikovali celý rád špecifických e, bodov, kde treba to ešte dopracovať. Takže toto všetko samozrejme je dôležité a prvom rade musíme e, pracovať na efektívnej a silnej ochrane tých, ktorí upozorňujú na protiprávne konanie v Európe. To je veľmi blízke môjmu srdcu. Napríklad e, máme tu príklad e, Denské banke a, a to je taký, tak, tak, taká kauza, pokiaľ ide o ochranu whistleblowerov v Európe. No a Samozrejme, potrebujeme príslušný právny rámec v členských štátoch aj na úrovni Európskej únie. My vieme, že prebiehajú rokovania o príslušnej smernici a e, môžeme e, dúfať, že to bude taký zlomový moment práve e, v prípade ochrany týchto ľudí. Ale musíme vychádzať aj z expertných odporúčaní a špecifickej sektorovej legislatívy, a treba sa zamerať aj na využívanie dohôd o nezverejňovaní, ktoré možno využívať na umlčanie a vykonávanie určitého nátlaku na e, ľudí, ktorí oznamujú e, protiprávne konanie. No a pokiaľ ide o Mm, jednotlivé prípady e, zneužívania e, fondov. E, najviac sme ležia na srdci tie, ktoré sa týkajú zneužívania peňazí daňových poplatníkov a odkláňanie týchto finančných fondov do fin- e, švajčiarských bank. A to je možné práve v dôsledku nedostatočnej spolupráce, kontroly zo strany orgánov členských štátov a páchatelia týchto trestných činov v podstate uh, uh, robia všetko, čo uh, treba stíhať. To znamená, um, neposkytujú potrebné informácie a podobne. A my musíme e, urobiť všetko, čo je možné na to, aby sme takéto prípady krádeží e, stíhali, aby sme im zamedzili. Takže dúfam, že e, budeme naďalej dobre spolupracovať, tak aby sme vypracovali silnú správu a ja som veľmi rád, že som mohol pracovať ako spolu spravodajca na tejto téme. Na záver chcem stručne povedať jednu vec. Myslím, že práca e, v tomto výbore sa vyznačovala vysokou mierou spolupráce a konštruktívnou atmosférou. A to je to, čo si táto dôležitá oblasť zasluhuje. Takže ja sa teším na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu až do konca tohto mandátu. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz, keď sa pozerám, zdá sa, že E, teraz na 4 minúty sa hlási e, zástupca ALDE, pán Klins, prosím. Ja by som sa chcel poďakovať spoluspravodajcom za prácu, ktorú urobili. Máme tu veľmi dobrú vyváženú správu, ktorá poukazuje na to, že výbor je relatívne, ale bol relatívne usilovný, urobil veľa vyšetraní. Tam, teda, kde ešte nie som celkom spokojný, to je otázka konkrétnych návrhov v konečnom efekte, aby sme docielili dopad, musíme predložiť konkrétne návrhy, čo sa má zmeniť. Nesmieme zabudnúť na jednu vec. Hovorím sme hm, o obrovskom množstve peňazí, ak sa nám podarí e, jednu veľkú časť týchto podvodov v daňovej oblasti e, odhaliť, tak by sme nemali problém Eh, nemusíme mať spor, či tam bude 1,3 alebo 1,1 HDP. Je jasné, že eh, vyhýbanie sa daňovej povinnosti a tzv. daňovú eh, optimalizáciu nemôžeme akceptovať a treba zasiahnuť. Otázka je len, či eh, zvolíme správnu cestu, keď napríklad mám na mysli vyhýbanie za daňovej povinnosti a je tu návrh pri digitálnych podnikoch eh, zaviesť tam digitálnu daň a týmto spôsobom zabezpečiť spravodlivosť, tak si myslím, že by sa to nepodarilo. Čísla, ktoré sa tu používajú, to sú simulačné čísla, ktoré nezodpovedajú realite. E, ten, ktorý e, tam uviedol tieto čísla, sa e, od spôsobu, akým sa tie čísla využíva, ju stiahnuť a zakazuje použitie svojho mena v tejto súvislosti, pretože uvádza, že sú to falošné čísla. V skutočnosti rozdiel medzi tým, čo platia digitálne podniky a čo tzv. normálne podniky platia alebo spoločnosti platia, ten rozdiel je oveľa menší, ak vôbec existuje. Čiže tu musíme byť obozretní, aby sme neurobili niečo, čo daňovo systematicky je náročné, keď sa snažíme e, zisk zdaniť cez obrad. E, ďalšia vec je, vieme, že sú tri veľké oblasti, kde je zlá zodpovednosť. Prvá je DPH. Už 14 rokov hovoríme o, o podvod v DPH. Vieme, ako ho môžeme dostať pod kontrolu a napriek tomu sa nám to nedarí. Čiže tu členské štáty musia urobiť oveľa viac, ako robili doteraz. Seriózne. A nepomôže nám, ak e, robíme jedno vyšetrovanie analýzu za druhou. Čo sa týka ex alebo EDA, ktoré e, vyšli pred dvoma týždňami. Pokiaľ ide o tieto obchody, tak nie je možné, aby národné e, orgány dozoru sa odvolávali na to, že nie sú zodpovední za daňové otázky, ale len za dozorné otázky. Musia sa vyjasniť e, kompetencie a musia sa na novo stanoviť. Potrebujeme vyhlásenie povinnosti bank, ktoré sú medzinárodne aktívne, že takéto obchody nepodporujú a keď to porušia, tak to musí mať e, následky stíhania. Čiže tu by mal byť celoživotný zákaz vykonávania profesie. E, to sú daňoví poradcovia, ekonomickí poradcovia, ktorí poskytujú takéto služby. Potrebujeme e, výbornú výmenu medzi FOIU a členskými štátmi. Mali by sme preveriť, či môže byť nejaký európsky FBI a potrebujeme robiť výmenu Eh, informácií eh, so Spojenými štátmi a zabezpečiť, aby sa toto nedialo. Ochrana whistleblowerov je rozhodujúci, to musíme zlepšiť, to je rozhodujúce, ale nie len whistleblowery. Včera sme si vypočuli, v akých problémoch sa nachádzajú investigatívni novinári, ktorých žalujú miliardári a ktorí si to nemôžu dovoliť eh, zaplatiť 200 tisíc alebo 300 tisíc eur aby mali e, po boku e, nejakého e, dobrého právnika. Teraz musím skončiť. Ďakujem. Ďakujem. Pán Miguel Urban Crespo za GUE. 4 minúty, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim skutočne, aby som neprekročil rečnícky čas. Pokiaľ ide o štruktúru tejto správy, tu považujeme za dobrú Domnievame sa, že by to mohol byť dobrý priestor pre následujúcu spoluprácu, ale čo v nás vzbudza obavy je to, že spravodajcovia chcú určitý druh spolupráce nám pomerne vadí to, akým spôsobom spravodajcovia chcú či nechcú spolupracovať s ostatnými politickými skupinami, lebo my by sme sa boli bývali radi vyjadrili k tomuto návrhu už skôr. To znamená, že tu aplikujeme tie hlavné väčšiny. A tie rokovania neprebiehali podľa našich predstav. Máme málo času, takže budem hovoriť o prvku, ktorý je pre nás základný Realita je e, taká, že sa postupuje ťažko pádne a zároveň je to tvrdá realita. My vidíme, čo sa deje, ale zároveň nie sme schopní držať krok e, s tým, čo sa deje, pokiaľ ide o štruktúrálne zmeny. A stále sme v pozícii takého deravého syta, ktorým sa vlastne, ktorým prejde všetko. E, daňové raje, porušovanie dankového tajomstva a podobne. Celý rad vecí, o ktorých tu nikto nechce hovoriť, lebo sú to citlivé témy. Lenže a aj keď je v bazéne len jedna malá dierka, tak nakoniec vytečie všetká voda a to isté práve sa deje aj tu v tomto prípade. A okrem toho, témy, o ktorých sme už hovorili, a ktoré už boli schválené v rámci Taxudu 1, 2, aj Panama Papers, aj v rámci toho, čo už sa schválilo Európskym parlamentom, tak e, to sú témy, ktoré ešte nie sú skonsolidované. Napríklad Panam tu vlastne e, v tomto návrhu nie sú. Ako je možné, že sme tu urobili takýto krok späť, že to nie je to, na čom sme sa dohodli. To znamená, ktoré, ktoré témy mám na mysli Hovorí sa tu o sprostredkovateľoch a nie o facilitátoroch. To nie je priateľné. My tu potrebujeme špecifickú sekciu, ktorá sa týka práve týchto facilitátorov. A nemôžeme hovoriť len o bankách, tam, kde sa hovorí o praní špinavých peňazí. Hoci vieme, že práve banky sú tými, kto uľahčuje alebo vytvára podmienky pre takéto podvodné konanie a vlastne sa zapájajú do daňových únikov. V správe o Panama Papers sa o tom jasne hovorí. Nuž a my sa takto dostávame vlastne o niekoľko krokov späť. Fiskálna amnestia. Aj to je v Panama Papers a tu to vôbec nie je. To znamená, v týchto bodoch sme urobili krok späť. No a pokiaľ ide o E, e, rôzne podvodné podniky z Luxemburska, e, Holandska a podobne. No tak to, je, to sú jasné príklady daňových únikov. A správa o Panama Papers bola v tomto smeru veľa jasnejšie, jasnejšia a zretelnejšia. A hovorilo sa tam oveľa jasnejšie aj o orgánoch, ktoré robili vyšetrovanie a dozor. Takže to sú body, ktoré už sú v Panama Papers a v príslušnej správe, ale tu v tejto správe chýbajú. Ja hovorím tu o tej správe z roku 2016, ktorá bola veľmi podrobná, ale tu sa o tom vôbec nehovorí. Ja si myslím, že by sme mali byť oveľa kritickejší. Opäť napríklad zoznam daňových rajov. To je skutočne smiešne čo tu na tom zozname máme. Tu vlastne nemáme žiadny štát e, v Európskej únii, hoci vieme, že také štáty sú. Tu sú len prípady tretich krajín. No a okrem toho je tu BEPS, OECD a vieme, že to je nedostatočný systém a vieme a dohodli sme sa, že chceme teda podporiť e, prerokovanie daňových zmluv na medzinárodnej úrovni. No a ešte posledná vec. Vieme, že toto všetko treba urobiť v rámci OSN a nie OECD. Takže ďalší rečník, 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Poprvé, ďakujem veľmi pekne spoluspravodajcom sa ich návrh. Musím povedať, že som nevidel e, príliš veľa logiky veľkej koalície v tomto výbore doteraz a nevidím žiadne signály, že by sa to prejavovalo teraz. Teším sa, že budeme pokračovať v dobrej spolupráci v tejto otázke aj nad rámec e, politického e, prostredia. V správy je veľa dobrej retoriky, a myslím si, že by bolo dôležité, aby sme tam urobili porovnanie toho, čo sme mm, dosiahli v bývalých výboroch a aby sme nezabudli na niektoré e, dôležité e, e, výzvy, ktoré sme urobili, aj keď neboli implementované a takisto zaznamenať aj tie výzvy, ktoré boli implementované. Konkrétne by sme chceli mať jasnejšie znenie o skutočnosti, že niektoré návrhy komisie sú ešte stále blokované v rade. Toto znepokojuje správy o jednotlivých krajinách, toto znepokojuje najmä spoločný konsolidovaný daňový základ. Toto je pôvod mnohých problémov a parlament by, mať, by mal splniť svoju úlohu a vyvíjať nátlak na členské štáty, ktoré by mali uh, vykonať príslušné legislatívne zmeny. Takisto by sme mali byť e, veľmi konkrétni, pokiaľ ide o nedostatok spolupráce v Rade pri zdieľaní dokumentov. Takisto, e, pokiaľ ide o bulharské predsedníctvo, ktoré opakovane odmietlo navštíviť výbor, čo je porušenie princípu e, úprimnej spolupráce a nemali by sme opomínať a hovoriť to konkrétne čo sa týka daňovej spolupráce, treba poznamenať, že ešte stále máme medzery, e, pokiaľ ide o e, smernicu týkajúcu sa e, daňových rozhodnutí. No a pokiaľ ide o patentové krabice, ale napríklad aj čo, pokiaľ ide o daňové sadzby. Takisto je tu potreba byť konkrétny, pokiaľ ide o E, spoluprácu, e, pokiaľ ide o individuálne zdaňovanie. Čiže vidíme tu stále viac členských štátov, ktoré predávajú pasy, ktoré umožňujú e, zmeniť domov do krajiny, do takého členského štátu, ktorý má priaznivejšie daňové podmienky a poskytnúť e, e, daňový režim pre e, bohatých jednotlivcov, ako napríklad Taliansko, a to je neakceptovateľné. Európa by mala urobiť, Európa by mala zakročiť. Okrem toho vidíme veľké medzery, pokiaľ ide o smernica, smernicu o správnej spolupráci, o ktorej sme hlasovali. Napríklad, pokiaľ ide o príjem z pevných aktív, ako majetok tam nie je zahrnutý. No a ako to vidíme v praní špinavých peňazí, to isté máme na daňovej stránke, že niektoré oblasti, kde ľudia majú pocit, že je tam vysoký nátlak v bežnom živote na úrovni nájomného, že príjem na tejto úrovni sa e, neuvádza automaticky. Čiže takisto by sme tam mali e, zahrnúť výzvu, pokiaľ ide o e, nariadenie EÚ o kryptomenách. Myslím si, že toto je dôležitá otázka, o ktorej sme diskutovali e, opakovane. Takisto máme pocit, že by sme mali hovoriť o negatívnych dopadoch na tie krajiny, kde by sa to dalo zlepšiť. A v poslednom rade chcem navrhnúť, aby sme hovorili o anti-slap legislatíve, ako už to bolo spomenuté. A posledná veta, je to dôležité ako dopad škandálu Ex, aby sme požadovali Európsku finančnú políciu alebo Európsky FBI, ktorý bude môcť konať na tej istej úrovni, pokiaľ ide o bezpečnosť pre našich občanov proti finančným zločinom. Presne tak, ako pôsobia e, proti organizovanému zločinu na európskej úrovni. Takto potrebujeme európske inštitúcie, ktoré e, môžu stíhať týchto zločincov. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Ďakujem, nevidím žiadnych ďalších tieňových spravodajcov, čiže e, začneme druhé kolo. E, ďalší rečník. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za túto správu. Je to správa, ktorá rieši tie najdôležitejšie veci, ktoré sme zistili a potom je ešte dôležité aj to, že správa vychádza z údajov, zo faktov. Je to obrovská práca pre obidvoch spravodajcov, ale myslím si, že to zjednodušuje e, diskusiu a pomáha to aj dôveryhodnosti našeho výboru. Kvalita tu určite je dobrá. Tri pripomienky. Poprvé podvody z DPH Myslím si, že musíme oceniť, ako sú jednotlivé kapitoly rozpracované, keď hovoria o systéme HDP a jeho modernizácii. A vieme, že táto je veľmi citlivá oblasť. V Belgicku, pokiaľ ide o rok 2016, máme stratu vo výbere DPH 3,2 miliardy a 3,2 miliardy z DPH by určite našemu rozpočtu pomohli a mohli by sme dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, keby sme nemali takéto podvody. Reformy musia prísť a to musíme zdôrazniť v našej správe. Podvody z DAP sú príkladom tej oblasti, kde musíme prijať opatrenia na európskej úrovni, napríklad v oblasti obchodu e, vnútro unijného obchodu, ktorý je zatiaľ priestorom na vytvorenie mnohých nezákonných konštrukcií. Potom druhý bod. Dôležité je, aby sme komunikovali a mali silný text v oblasti o vízach, pretože tieto zlaté víza umožňujú, tak povediať import e, zločincov. Takže je to vec, ktorá predstavuje aj hrozbu pre našich občanov. Musíme to riešiť. Tretia vec sú kryptomeny. Pýtame sa tu komisie, e, aby bola ambicioznejšia, žiadame ju, aby prišla s efektívnymi návrhmi, aby sme mali európsky rámec pre ochranu e, pred finančnou inváziou a aby vypracovala opatrenia, ktoré by E, pôsobili prevenčne v oblasti daní. Veľmi pozitívny postoj k tejto správe a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem za SND Alice Line, 4 e, minúty. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať spolu s e, provodajcom za prácu, ktorú odviedli Uznesenie ako také e, je e, veľmi vyvinuté. Myslím, že členovia tohto výboru e, vytvorili dobrú expertízu o daňových otázkach, ktorá je odrazená v kvalite textu Chcela by som zopakovať, e, že uznesenie v niektorých bodoch, pokiaľ ide o rozvoj a rozvojovú perspektívu e, o daňových otázkach, celkový dopad daní by mal byť e, zvážený, ako aj potenciálne vedľajšie účinky DPH, konkrétne na rozvojové krajiny. Je pravda, že DPH je jeden z najlepších nástrojov pre e, vlády, aby e, zbierali zdroje, ale mali by sme bojovať e, proti regresívnemu zdaňovaniu a e, posilňovať progresívnu, e, progresívne zdaľovňovanie predovšetkým v týchto krajinách, pretože toto prispieva e, k začarovanému kruhu škrtu pre zdroje, pre občanov a navrhujem odlišné znenie pre daňový orgán OSN, keď sme odhlasovali uznesenie 2015, ako pomáhať rozvojovým, rozvojovým krajinám pri boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam použili sme slovo intergovernmental, pretože by to e, nemalo byť otvorené interpretácii. Potrebujeme, aby komisia a členské štáty e, urobili, čo sme požadovali v tomto e, uznesení. Dopady našich daňových politík a daňových politík našich členských štátov na rozvojové krajiny. Iba s týmto opatrením môžeme identifikovať a vyhnúť sa škodlivým dopadom na tieto krajiny. Preto navrhujem, to doplniť do textu. Okrem toho e, by som e, vyvážila alokáciu e, zdaňovacích práv medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami na základe dobrého príkladu a budujúc na dobrom príklade daňového dohovoru OSN. Toto bol jeden z najhodnotnejších náhľadov nášho vypočutia. Takisto, pokiaľ ide o inštitúcie EÚ, pri vyrokovaní daňových e, zmluv. Hovoriť jedným hlasom by mohlo byť efektívne pre celú Európsku úniu a bolo by to spravodlivejšie pre naše partnerské krajiny. Dúfam, že môj príspevok e, posilní túto e, správu, ktorá je ale už dosť dobrá. Ďakujem veľmi pekne za Alde Clint. Nie, takže možno ja by som využil slot Alde, keďže tento e, kolega tu nie je. A po, mám pripomienku, ktorá nie je k obsahu, ale skôr k prístupu. Chcem pripomenúť, čo si všetci uvedomujeme, že by to nemala byť rutínna správa e, výboru. Bol vytvorený výbor, aby sa vôbec e, vypracovala táto jedna správa a samozrejme bude celý rad vypočutí, misií, e, bude poniknutých veľa úsilí, teda bolo poniknutých veľa úsilí a bolo investovaných veľa nákladov. To je jeden bod. Ďalší bod je, že tá správa by mala e, e, podčiarknúť prácu všetkých štyroch výborov v tejto oblasti, ktoré sme mali v tomto mandáte. Takisto na začiatku nášho mandátu Teraz začiatok nášho mandátu uvádza, že by sme sa mali zamerať na efektnú, efektívnu implementáciu a dopad odporúčaní z predchádzajúcich výborov. Čiže celkovo si myslím, že táto správa by mala byť taký akýsi Rolls Royce medzi správami a mali by sme byť jasní v tom, ako implementácia odporúčaní e, má vyzerať. Mali by sme sa jasne vyjadriť k tomu, pokiaľ ide o nové odporúčania a nové výsledky, takže e, teraz Sven Gigord za Queens, ak je potreba. Už tu nie sú žiadni ďalší rečníci. Vy ste ma už toľko počúvali v tomto výbore, že to stačí. Dobre, takže to znamená, že sme pracovali veľmi efektívne. A teraz by som otvoril Catch the Eye Eh, Paul Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať spoluspravodajcom za zaujímavú a konštruktívnu správu. Eh, takže eh, využijem krátky čas. Pokúsim sa byť stručný. Poprvé, je ťažké pracovať na viacerých daňových spisoch. Je tam nedostatok údajov a je tam nemožné tieto údaje analyzovať. Niekedy e, pracujeme doslova v potme a myslím, že správa by toto mala uvieť, že potrebujeme e, výskumnú infraštruktúru v Európe, kde budú dostupné údaje a poskytnú ich národné daňové e, orgány, aby sme zlepšili rozhodovací proces. To je môj prvý bod. Ďalší bod. Eh, eh, daň za digitálnu službu, za digitálne služby, o, ktorom, o ktorej sme diskutovali potom. Čo mi chýba v správe, ďalší bod, čo mi chýba v správe je interakcia medzi členskými štátmi, ktorá je tam, ktor, ku ktorej nedochádza. Zatiaľ, čo si uvedomujeme, že sú tu dôležité toky medzi členskými štátmi, e, pokiaľ ide o členské štáty s vysokými sadzbami a je tam odliv teda príliv, e, kde sú nízke sadzby. Ja som z krajiny a môžem povedať, že veľa krajín je z Nemecka, Talianska, Španielska a veľa peňazí ide do Holandska. Toto by sme mali e, spomenúť. Ak chceme byť EÚ, tak nemôžeme dopustiť, aby e, jedna krajina mala takýto negatívny dopad na inú krajinu. Takže tam vidno, že európsky prístup by mal byť podporený a pokiaľ ide o e, boj proti praniu špinavých peňazí, tak e, tam e, vidíme, že lepšia centralizácia boja proti praniu špinavých peňazí je potrebná. To isté, pokiaľ ide o požiadavku po európskom FBI, áno, ak je to nemožné, ak sú teda cezhraničné um, zločiny, tak potrebujeme cezhraničné stíhanie. Mali by sme na tom pracovať a myslím si, že by sme mohli dostať, e, mohlo by sa nám dostať nielen politickej podpory, ale aj podpory od verejnosti. Ďakujem. Now, Mrs. Teraz pani Pirko Ruhonen. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegom, ktorí sa zúčastnili na tejto práci, ako aj sekretariatu za dobre pripravený text tento výbor aj ďalšie výbory odvedli dobrú prácu pri riešení finančných trestných činov, vyhýbaniu sa daní a podobne. Informátori prišli v poslednom období s mnohými odhaleniami, čo ukazuje, že máme pred sebou veľa práce. Z tohto textu by som chcela zdôrazniť najmä tú problematiku zlatých víz, toto totiž predstavuje ohrozenie našej bezpečnosti. Má to dopad na slobodu pohybu a je nepriateľné, aby občan, ste sa stali občanom EÚ za to, že investujete a problémom je, že chýba úplná transparentnosť o žiadateľoch, o ich pôvode, pozadí, nikto ich poriadne neskúma. Veľmi sa teším, že e, sa tomuto venujete a e, som zvedavá, ako sa bude táto téma ďalej vyvíjať. Verím, že v budúcnosti úrady budú iniciatívnejšie, keď sa, keď sa fakta odhalia verejnosti je ťažké pochopiť, že tieto zistenia a škandále sa objavujú vždy len cez e, investigatívnych novinárov. Ja by som bola radšej, keby naše orgány boli aktívnejšie a lepšie využívali e, informácie finančného spravodajca. Áno, ja som chcel len pridať jednu vec. Myslím si, že ten rozmer takýchto daňových podvodov, o ktorých tu hovoríme, je vec, o ktorej vie už veľká časť obyvateľstva. Je toho veľa v novinách, píše sa o tom v médiách a podľa mňa obyvatelia sa stále viac a viac pýtajú sami seba, či môžu mať dôveru v EÚ ako úniu, kde sa striktne uplatňuje práva, e, vláda práva. Ak budú tieto pochybnosti rásť, tak riskujeme, že občania začnú vôbec pochybovať o tom, či je demokracia ten správny systém eh, pre spravovanie ich krajiny myslím, že neriešime správne túto otázku. Tu nie je len o tom, aby sme získali tie peniaze, ktoré nám zločinci ukradli, ukradli od daňových poplatníkov. Podľa mňa je to oveľa väčší problém, ak nenájdeme riešenie, ohrozuje to základy EÚ a demokracie. A preto môžem len žiadať, aby sme boli čo najpresnejší v našich odporúčaniach aby sme ukázali občanom, najmä teraz, keď sa blížia európske voľby, že sa snažíme dolapiť týchto páchateľov, pretože e, tí nám stále unikajú o ďalší krok, keď sa k ním priblížime. Je to boj, ktorý musíme vyhrať, lebo inak prídeme o veľa. Ďakujem. Ďakujem. Nevidím už žiadne ďalšie žiadosti o slovo v rámci spontánnej rozpravy, takže ja by som sa pridal k tým, ktorí ďakovali spoluautorom za ich prácu a dal by som im znovu slovo na záverečné vyjadrenie. Ľudek, ďakujem veľmi pekne, ďakujem za tvoje milé slova, len niekoľko bodov ešte. My sa pokúsime e, aktualizovať text podľa posledných správ a to znamená, že veci, ktoré sme sa dozvedeli v posledných dňoch, komex a podobne, to všetko sa pokúsime zapracovať. Vítam výzvu za konkrétnejšie odporúčania. Veľmi rád ich dostanem vo forme pozmenujúcich návrhov. Dúfam, že budeme o tom môcť hovoriť. Nie je našim cieľom byť nešpecificky, ale niekedy to nie je až také jednoduché nájsť to dobré riešenie a nie vždy vytváranie nových inštitúcií vyrieši problém. Takže teším sa na tieto pozmenujúce návrhy. A napokon samozrejme vychádzame, ale trváme na predchádzajúcich odporúčaniach parlamentu a napríklad také návrhy ako CCTB sú veľmi dôležité pre riešenie problémov v tejto oblasti. Áno. A napokon by som chcel sa poďakovať aj Polovi za to, že spomenul e, problém chýbajúcich údajov. V celej našej správe sa snažíme e, naozaj čo najstriktnejšie využívať fakta a údaje a samozrejme lepšie údaje znamenajú, že budeme mať lepšie závery, lepšie zistenia, lepšie odporúčania. Čiže na záver veľmi sa teším na prácu, na kompromisoch, lebo si myslím, že dobré nápady majú byť v správe a nemali by sme len takto dokázať spolupracovať s JEPem, ale dúfam, že aj s ostatnými kolegami dokážeme v tomto konštruktívnom duchu pokračovať. Ďakujem, Ludek. JEPe? nech sa páči, Sade. Ďakujem kolegom za ich veľmi konštruktívne pripomienky. A pán Klinsford, máte úplne pravdu v svojej poslednej poznámke, že treba striktne uplatňovať zákony v EÚ, že to má byť prioritou nás všetkých tu a aj v oblasti finančných e, trestných činov máme veľký veľkú medzeru medzi tým, čo je na papieri a tým, čo sa realizuje v praxi a musíme nájsť riešenie, aby sme túto medzeru vyplnili. Ešte jedna poznámka k dĺžke správy. My sme totiž obmedzení, to už som zdôraznil, sme obmedzení priestorovo. My by sme boli radi, keby sme tam mohli mať v správe toho oveľa viac, ale my musíme si určiť priority. Aj predchádzajúca správa jedna, tak z dva Panama z iných výborov a ich odporúčania a opatrenia. Tam je veľmi často e, tam vidíme, že to stále platí, takže to nemusíme opakovať. Všetko, čo bolo už napísané, samozrejme platí v tejto oblasti. A ako som povedal, náš priestor je veľmi obmedzený, takže vychádzame z práce od ostatných výborov a ich záverov. A taktiež súhlasím s pánom Gigoldom, pokiaľ ide o CCTB a správy pre jednotlivé štáty. Musíme jasne povedať, že to je niečo, čo musíme dotiahnuť dokonca pred koncom mandátu a e, komisia by mala vyzvať členské štáty a radu, aby sa to riešilo. A pokiaľ ide o korporácie, tak hovoríme, nevidíme, že nevidíme skutočnú ochotu spolupracovať z, e, zo strany rady. Aj my píšeme v našej správe, že CCTB je veľmi dôležité a je veľmi dôležité, aby sme mohli dobre pracovať, aby sme mali preto aj prístup k tomu, čo robí rada. Všetko, čo ste povedali, sme si poznamenali. Niektorí z vás spomenuli, že DPH podvody sú veľká kapitola a aj v v sladiska Paradise Papers a podobne vidíme, že sú tu rôzne režimy, cezhraničné režimy, podvodné režimy ale ten rozsah tohto problému, ako už spomenuli aj ostatní, je obrovský. Súhlasím s tým, čo sa aj povedalo o rozvojových krajinách. Všetko, čo sa robí, by sa malo diať v súlade s, s politikou, rozvojovou politikou. Naše daňové politiky v EÚ by mali byť v súlade s cieľmi rozvojových politik. Takže tá koherentnosť politiky je aj tu veľmi dôležitá. A určite preskúmame podrobne, že to, čo navrhujeme, či je v súlade aj s horizontálnymi zásadami. Ešte chcem povedať, že pokiaľ ide o implementáciu, my sme prijali veľa dobrej novej legislatívy a e, žiadame zriadenie podvýboru v ďalšom, mandát, v ďalšom funkčnom období pre daňové otázky pretože vidíme, že mnoho sa odporúča, prijalo v, v našom volebnom období a musí sa implementovať a parlament musí pokračovať v svojej dohľadovej funkcii. Preto táto výzva a na záver chcem povedať aj Pólovi, súhlasím, že nedostatok údajov a niekedy hrubé odhady, s ktorými musíme pracovať, nie je to, čo by nám uľahčovalo prácu. Aj tu by sme mali e, my ako Únia posilniť svoje kapacity, potom budeme mať lepšie závery, riešenia v oblasti potlačania zločinov v oblasti financií. My nie sme nejaká... Ďakujem vám ešte raz a dúfam, že budeme aj naďalej úzko spolupracovať s každým, aby správa bola dobrá. My sa tu nehráme na veľkú koalíciu, chceme urobiť dobrú správu Ďakujem. Ďakujem, Jepe. A chcem tu privítať dneska eh, študentov, dánskych študentov novinárčiny, ktorí sú tu dnes s nami. A chcem sa znovu poďakovať obidvom eh, spravodajcom, tieňovým spravodajcom za ich prácu a ďakujem aj každému, kto sa tu dnes vyjadril za efektívnu debatu, ktorú sa nám podarilo dokonca skončiť o pár minút skôr. Budeme mať teraz krátku prestávku a presne o štvrtej začneme s pánom komisárom Moskovičom. Thank you, <laughs>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

Milí kolegovia, začneme znovu naše rokovanie. Dovolte, aby som privítal čo najsrdečnejšie komisára Moskovičiho medzi nami, ktorý nás dnes navštívil, aby hovoril o realizácii odporúčaní eh, eh, predchádzajúcich výborov v tomto mandátnom období informoval nás o ECOFINE decembri, ktorý by, kde by sa mali prijať dôležité rozhodnutia o zdaňovaní digitálu. E, potom by sa mali riešiť daňové ráje. Čiže to veľa toho, čo máme dnes. Som veľmi rád, pán komisár, že, ste na, že navštevujete náš výbor už druhýkrát. Ďakujeme vás za váš flexibilný e, prístup k spolupráci s parlamentom. Ďakujem, pán komisár, a chcem vás poprosiť, keby ste e, začali prvú prezentáciu v čase 15 minút. Ďakujem, pán predseda, pán podpredseda vážení poslanci. Ďakujem za to, že ste ma pozvali, pretože vždy som tu veľmi rád. Je to už viac ako 8 mesiacov, čo váš výbor e, začal e, do konca vášho volebného obdobia, takže je dobré si urobiť také, taký sumár toho, ako sme pokročili v boji proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a podobne. Komisia pracuje s vami ruka v ruke a chcem zdôrazniť tie osobitné úlohy, ktoré e, realizuje váš výbor a sú to rôzne témy, e, Lux Papers, Paradise Papers, Panama Papers, ComEx. To sú veci, ktoré sú v parlamente a ktoré sú dôležité pre túto tému a určite sú dôležité pri boji proti daňovým podvojom. Naše dve inštitúcie sú prirodzenými spojencami v tomto boji a myslím, že sme spolu dobre spolupracovali. Ďakujem vám za podporu a dúfam, že ja som vám poskytol moju. My nemáme inú šancu. 75 občanov si myslí, že EÚ má robiť viac pri potláčaní daňových únikov. Pre nich je to jedna z ich priorit Takže musíme konať a musíme pokračovať v našom konaní až do volieb, aby sme zabezpečili, že budúci parlament, budúca komisia budú pokračovať v tomto úsilí, aby sme mali spravodlivé a transparentné zdaňovanie v Únii 6 mesiacov pred európskymi voľbami si musíme urobiť inventúru toho, čo sme dokázali vo vašom výbore. Môžeme byť hrdí na to, čo sa spravilo. Za posledné štyri roky sme z toho spravili viac než tých predchádzajúcich 20 rokov. Spolu sme zodpovední za tento pokrok a napriek tomu, že sa mnohom zhodneme, e, vidíme veci, kde veci stoja od roku 2014 sme prijali jednomyselne 13 e, právnych predpisov. To ukazuje, že členské štáty sa menia. Bol to výsledok škandálov, tlaku medzinárodných inštitúcií, ako aj tlak Európskeho parlamentu, ktorý ich prinútil konať, keď hovoríme o najväčších daňových e, škandáloch už nie je možné robiť tak, ako doteraz, business as usual. V posledných štyroch rokoch sme mali niekoľko kľúčových zásad, transparentnosť a daňová spravodlivosť. Pri transparentnosti ten symbolický návrh je dôležitý, e, ten, kde sme sa zaoberali sprostredkovateľmi, banky, právne firmy, daňoví poradcovia, ktorí predávajú klientom agresívne daňové e, režimy, ale dôležité je pokryť celý reťazec a prísť so zákonmi, najmä pre tých, ktorí sa pohybujú na hrane zákona. Teraz musíme E, si zobrať aj e, a oboznámiť sa s výsledkami štátnej legislatívy. Naším cieľom totiž nie je e, trestať sprostredkovateľov, ale chceme, aby daňové správy fungovali tak, ako majú a preto potrebujeme jasné pravidlá, aby sme zabránili týmto rôznym agresívnym režimom a únikom, pretože keď, na vás, keď nad vami je silný dozor, nemôžete tak netransparentne konať. Zlepšili sme aj výmenu informácií v Európe. To je základom našich reforiem. Posledné odhalenia z COMEX spisu ukazujú, že existujú ešte veľké diery. Pokiaľ ide o výmenu informácií, medzi daňovými úradmi. To sa robilo totiž dobrovoľne doposiaľ, ale tu sú určité hranice na ad hoc výmenu informácií, musia byť určité stimuly. Boli tam teda nedostatky, ktoré treba napraviť. A my sme navrhli zmenu pravidel hry na európskej úrovni už v roku 2014, lebo predtým sa informácie vymieniali Nahodilo, ale teraz je to povinné a niekedy dokonca automatické niektoré členské štáty, členské štáty musia iným poskutovať e, povinne informácie o daňových pohyboch. Na národnej úrovni a na úrovni spoločnosti musí byť teda výmena informácií, ale aj e, lepšia fair play na daňovej úrovni medzi členskými štátmi. Pretože v opačnom prípade je výsledkom e, neférová konkurencia E, na úkor iných členských štátov. Takže tie výhodné daňové systémy využívajú spoločnosti, ktoré využívajú agresívne daňové plánovanie, aby neplatili dane. Daňová konkurencia je legálna, ale neferová daňová konkurencia by sa nemala vyplácať. A preto Európska komisia tento problém riešila Poprvýkrát v marci sme sa zamerali na sedem členských štátov, ktorých e, daňové systémy sú často využívané nespravodlivým, neférovým spôsobom na účely daňového plánovania. My sme nechceli na nikoho ukázovať prstom alebo stigmatizovať niekoho. Chceli sme jednoducho vytvoriť spoločný daňový systém, ktorý by bol dobrý pre všetky firmy, e, pre všetkých 500 miliónov občanov. Pri rozhovoroch s ministrami som si povšimol, že už predložili v poslednej dobe určité opatrenia. Ideme správnym smerom, ale treba ešte veľa urobiť, ale je to príležitosť pre dialog. Ten funguje. A takisto daňová transparentnosť mimo európskych hraníc, daňové raje sú práve kľúčové z hľadiska agresívneho daňového plánovania a daňových únikov. V decembri, 27. decembra e, poprvýkrát 28 ministerstv financí e, schválilo čiernu listinu e, daňových rajov na svete. Ale podľa mňa je ten šedý zoznam ešte dôležitejší než ten čierny zoznam. 65 krajín musí na základe toho prijať opatrenia. V opačnom prípade sa dostanú na čierny zoznam. Nechcem zacházať do podrobností, ale bolo to veľmi účinné. Niektoré krajiny, ktoré nebudem menovať, už prijali opatrenia, ktoré samozrejme si členské štáty už na budúci rok povšimnú. Napríklad Namíbia bola na čiernom zozname. A um, má tam niekoľko spoločností, ktoré sú na tom zozname, ale ďalších 12 krajín napríklad už sa dostalo z toho zoznamu preč. No a ďalšia dôležitá aktivita na strane komisie to je elektronické zdaňovanie. O niekoľko rokov priebehu niekoľkých rokov už e, alebo niekoľko rokov už prebieha digitálna revolúcia a daňové systémy sa zatiaľ dostatočne nezmenili. Ako keby boli nedotknutelné. Stále sa ešte vychádza z tej fyzickej prítomnosti. A tie pravidla už sú e, zastarané. E, zisky z digitálneho podnikania e, prakticky skoro vôbec nepodliehajú zdaneniu v Európskej únii, alebo veľmi málo. A to je nepriateľné. Je to nepriateľné pre našich občanov, treba prijať opatrenia. Je to aj hrozba pre verejné financie, samozrejme. Dochádza k veľkým stratom na príjmoch. To narastá tak, ako narastá aj e, digitálna ekonomika. Porušuje to aj E, hospodárskú súťaž na jednotnom trhu. Je veľký rozdiel v zdanení 23 bežných firiem a 9 tých e, nových digitálnych. Predložili sme dva návrhy na zabezpečenie spravodlivého zdanenia. Poprvé, ten hlavný je zameraný na modernizáciu pravidiel zdanenia hospodárskych subjektov a ten druhý návrh je predmetom diskusie na Ercofine tento týždeň a ide o dočasné zdanenie ziskov z digitálneho podnikania v Európskej únii. Potrebujeme ešte dohodu, ale podpora tohto kroku narastá. Takže ide o to, aby sme prekonali neochotu členských štátov. E, bude ťažké dosiahnuť to do 4. decembra, ale nie je to nemožné, takže treba na tom nastojiť. Samozrejme, e, sú tu hranice podmienené jednohlasnosťou ale ako vidíme, tie daňové škandály ukazujú potrebu daňových reforiem. Už sme urobili veľa proti e, e, daňovým únikom, e, zdaňovaniu DPH, CCCTB a podobne. Urobili sme veľa a veľký pokrok, ale chýba nám ešte jednohlasnosť. Navrhujem preto, aby sme hlasovali väčšinou, kvalifikovanou väčšinou, pokiaľ ide o daňové otázky od budúceho roka, ako povedal Jean-Claude Juncker vo svojej správe o Únii. Ak s tým budú členské štáty súhlasiť, bude to zásadný krok vpred, pokiaľ ide o manevrovateľnosť. Prinesie to veľa väčší pokrok v týchto náročných oblastiach a to občania chcú. Bude to demokratický pokrok. Nede tu o želanie jedného človeka zhatiť aktivity iných. Ale potrebujeme na to podporu Európskeho parlamentu. Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou umožní zavedenie potrebných opatrení do jednotného trhu a rozšíri aj daňové politiky na celú Európu. Ochrana životného prostredia, to si zaslúhuje pokrok, zdanenie aktivít, ktoré znečisťujú životné prostredie, lepšia harmonizácia, než je tá, ktorú máme dnes, je potrebná. Treba zlepšiť koordináciu postupu medzi členskými štátmi a kódex eh, správania sa eh, takisto zohráva dôležitú rolu. Ehm, pretože veľmi často je dôležitý aj tlak eh, ehm, tých náprotivkov, nielen tlak komisie. V tých 28 alebo 7 členských štátoch. To, ako ten kódex funguje dnes, neumožňuje jeho plné efektívne využívanie, takže treba zlepšiť jeho prácu. A samozrejme potrebujeme mm, spolahlivých spojencov, tak komisia ako parlament v tomto boji. My teda obhajujeme model dobrého riadenia daní. OECD BEPS, akčný plán treba prijať. Ministri financí v nadväznosti na návrh USA, Nemecka, Veľkej Británie, aj francúzsky, aj talianský, aj e, španielský návrh, tak e, tieto e, krajiny Európy, dôležité krajiny Európy, ako aj celá Európska únia, sa zhodnú na tom, že treba viesť dialog s tretimi krajinami. My sme prijali e, smernicu o boji e, proti daňovým únikom a ide o to, aby sme teda skutočne zaviedli moderný systém zdanenia na celosvetovej úrovni. Predstavitelia eh, eh, G20 sa stretnú v eh, útorok v Buenos Aires. Aj to bude príležitosť na dialog. Treba teda maximálne využiť ten zvyšný čas 6 mesiacov pred tou zásadnou politickou rozpravou. Musíme ukázať, čo Európska únia robí práve v oblasti daní. To je veľmi dôležitá oblasť. Ak si niekto myslí, že tieto otázky môže vyriešiť sám, tak eh, nájde veľa príkladov v histórii o tom, že to nie je možné. Komisia aj parlament budú naďalej spolupracovať, aby presadzovali tieto pravidlá aj budúca komisia bude musieť rátať s podporou budúceho parlamentu, tak ako to bolo doposiaľ. A samozrejme, sa to vám chcem poďakovať. Bolo by vhodné zriadiť nejaký stály výbor alebo podvýbor pre dane v parlamente, ale o tom už rozhodne parlament. Ale ak budeme naďalej spolupracovať ako doposiaľ, tak môžeme privodiť zmeny, a budeme mať transparentnejšie a efektívnejšie daňové systémy. A ja na tom budem pracovať až do konca svojho mandátu. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za to, ako ste načrtli celý rad otázok, ktoré máme spoločné. A teraz otváram diskusiu, ako obvykle, 5 minút pre otázky a odpovede Tie otázky by nemali byť dlhšie ako jedna minúta, ak je to možné. Začneme spolu s pravodajcami za EPP. Pán Ludek Nidemare, prosím. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli a že ste sa venovali tejto otázke. Mám tri jednoduché otázky. V novembri 2017 ste zverejnili e, materiál o agresívnom e, daňovom plánovaní a potom odporúčania pre jednotlivé krajiny. Čo nadvezovalo? To ma zaujíma. E, sú nejaké signály, že sa situácia zlepšila? Po, po druhé, my sme niekoľkokrát debatovali o reforme a e, boli tam nejaké ustanovenia, ktoré sú v protiklade s e, pravidlami VTO, ako sa situácia e, vyvíja. A potom po tretie dôležitosť CCTB a reforma DPH a digitálne zdanenie. Vy ste povedali, že by malo byť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Chcem sa spýtať, e, ako je na tom tá ďalšia možnosť, e, pokiaľ ide o posilnenú spoluprácu. Myslíte, že ľudia zmenili názor? Ďakujem za túto otázku. Viete, že sa toho deje veľa na legislatívnej úrovni, aby sme riešili e, vyhýbanie sa daňovej povinnosti už ako v základe, to znamená tie základné príčiny. A mm, nie je normálne, že existujú daňové raje v Európskej únie, to hovoria aj mimovládne organizácie a skutočne, ale také daňové raje v Európskej únii stále existujú. Je to veľká výzva riešime to e, rôznymi stimulmi, stimulmi a dialogom, e, diskusiami so zainteresovanými stranami, aj s národnými orgánmi, ale veľké daňové úniky sú naďalej veľkým problémom. Európsky semester znamená výmenu názorov s členskými štátmi. Chcem uviezť jeden konkrétny príklad. Holandsko bolo jednou z krajín, ktoré dostalo odporúčania ohľadom agresívneho daňového plánovania a už boli predložené návrhy na zmeny v Holandsku. Hovoril som o tom e, so zástupcami Holandska včera. Včera tak, aby teda nedochádzalo k zneužívaniu holandského systému zo strany podnikov. A toto by nenastalo bez toho, aby e, existoval tlak od e, e, ďalších hráčov na trhu, na protivkov. Takže na týchto otázkach stále pracujeme. Sú ešte stále určité problémy, napríklad od pravidlá pre boj proti zneužívaniu daňových eh, systémov a napríklad eh, pokiaľ ide o cezhraničné transakcie, ten predchádzajúci systém penalizoval takéto transakcie a potom tu je ešte otázka vývozných eh, podpor, ktoré vlastne postihujú pravidlá VTO. My sme sa takisto stretli aj s e, ministrom e, financí Spojených štátov v New Yorku a pokračujeme v tomto dialogu aj so Spojenými štátmi. Pokiaľ ide o CCCTB a ďalšie otázky, Viem, že sa nám to nepodarí úplne celé dokončiť To závisí samozrejme od toho, ako sa bude situácia vyvíjať na komisii, ale určite to nestihneme dokončiť. Keď som sa ujal úradu, existoval určitý návrh, ale potom sme to museli stiahnuť. No a pokiaľ ide o technickú prácu, tam sa situácia vyvíja pozitívne. A ja dúfam, že svojmu nástupcovi zanechám lepšie dedičstvo a že sa to za tých posledných pár mesiacov podarí, pokiaľ ide o CCCTB, aj pokiaľ ide o digitálnu ekonomiku. Pochopiteľne aj v oblasti DPH sme urobili určitý pokrok, ale nie taký, aký by sme chceli. Ale aby som sa vyjadril jasne, návrh na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, ten by nám mal umožniť urýchliť prácu na návrhoch, ktoré už sú na stole a tie musíme dokončiť čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne. Teraz spravodajca za SAD, pán Kofot. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli a chcem oceniť eh, dobrú spoluprácu a opatrenia na boj proti daňovým podvodom v Európe. Toto je veľmi dôležité. Veľa sa toho podarilo dosiahnuť počas vášho mandátu a ešte toho treba veľa pred koncom vášho mandátu urobiť. Chcem upozorniť na jednu otázku, ktorá sa týka miery zdanenia firiem, ktoré pokleslo z 35% na 22% a ten trend pokračuje ďalej v Európskej únie. Čo podľa komisie možno robiť v boji proti minimálnemu zdaneniu podnikov v EÚ vzhľadom na obmedzené kompetencie Európskej únie v tomto smere? Diskutuje sa o tom na rade, aj v skupine o kódexe správania sa. A po druhé, e, tie spisy COMEX a potreba skutočnej spolupráce medzi orgánmi v EÚ. Veríte tomu v tejto chvíli, že nová smernica o e, lepšej spolupráci, ktorá už niekoľko rokov je e, platná, e, zlepší túto spoluprácu? Potrebujeme centralizovať boj proti podvodom a detekovanie potrebu, podvodov? lebo ten škandál, o ktorom sme včera hovorili pri vypočutí, pokračuje. Podobné podvodné schémy fungujú v niekoľkých iných členských štátoch podľa expertov, takže to treba zastaviť. Ďakujem vám. Uh, Prvý bod. Uh, návrh CCCTB je najlepšie riešenie spravodlivého zdaňovania. CCCTB tam nejde o uh, daňové sadzby, že by tam štát vytvára vyššiu transparentnosť za účelom efektívnych daní. A, takže nad rámec CCCTB je tam viacero pravidel hm, proti zneužitiu, aby sa zabezpečilo, že e, spoločnosti nebudú každoročne znižovať svoje dane. Minimálna daňová sadzba nie je súčasťou nášho návrhu, keďže tu nemáme právomoci, ale minimálne efektívne zdaňovanie by malo byť predmetom ďalšej diskusie s členskými štátmi. Minimálne, minimálne efektívne zdaňovanie je koncept, ktorý, že všetky spoločnosti by mali platiť minimálny, minimálnu daňový, daňovú úroveň bez ohľadu na e, štatutárne e, aspekty O tomto sa diskutovalo v rámci agendy EÚ pre spravodlivé zdaňovanie a medzinárodný vývoj v tejto oblasti a komisár už v roku 2011 navrhol zaviesť efektívnu zdaňovaciu klauzulu, ale členské štáty ešte musia dosiahnuť dohodu k tomuto. Závery ECOFIN z decembra 15 eh, vyzývajú k diskusii eh, k revízie eh, Eh, kodexu správania v tom zmysle, že eh, zisky sú predmetom eh, vyrovnaného zdanenia v EÚ, ale nedospelo sa k dohode a komisár pripravuje správu o Code of Conduct, ktorý sa zameria na tú, ktorá sa zameria na túto otázku a budú vypracované odporúčania. ATAD Takže tu eh, som sa zasadzoval za to, aby pravidlá v Európskej únii sa zmenili, čo sa týka času, kedy tento škandál začal. Tu boli dve významné zmeny. Automatická výmena informácií je pravidlo, nie spontánna výmena informácií a po druhé správna spolupráca medzi eh, správami bola posilnená. K tomu patrí teraz aj automatická povinná výmena informácií o Eh, účtoch eh, tzv. Eh, daňové informácie, čo sa týka daní nadnárodných koncernov a výmena informácií medzi jednotkami pre boj proti praniu špinavých peňazí a toto bolo doplnené novými povinnosťami, pokiaľ ide o vyhlásenie pre finančných sprostredkovateľov, ktorí poskytujú rady E, ktoré sa podobajú e, e, výbaniu daňové povinnosti. Samozrejme, pokiaľ ide o škandály, tak je to stále ťažšie. Potom ste hovorili o opatreniach, ktoré sú novšieho datumu, neviem, to posúdiť, ale myslím, že bol docielený pokrok a to ešte nie je koniec. Som presvedčený, ale vy musíte o tom rozhodnúť, že by mali byť urobené doplňujúce návrhy, aby sa spolupráca medzi správnymi orgánmi eh, v oblasti zdaňovania podnikov zlepšila. Teraz eh, ďalší rečník z PP. Dobré popoludne, mám prvú otázku. Podvod DPH a protiopatrenia, možné protiopatrenia. Robili sme, vynakladali sme veľa úsilí, aby sme eh, teda e, sa vyhli, to, aby sme bojovali proti do podvodu, všetkým pokiaľ je o karuselové schémy. Je to viacero návrhov, ako vyriešiť túto otázku. Chcel by som sa opýtať na váš názor, alebo aby ste to okomentovali, aký je váš názor o možnosti aplikovania technických riešení a aký je stav, teda súčasný stav zvažovania komisii na túto tému. Techniky, ktoré mám na mysli, poprvé rozdelené platby, čiže e, platba ide z časti do banky a z časti e, k príjemcovi platby. Po druhé, elektronický register e, sekcií v reálnom čase. A po tretie, návrh skupiny expertov využívať virtuálne meny pre platenie daní. Toto je teda e, niečo zaujímavé, chcel by som sa opýtať na váš názor. Potom e, všeobecné pravidlá proti zneužívaniu pre výpočet e, strane e, obchodných spoločností. Chcel by som sa opýtať, e, či máte už nejaké e, posúdenia, ako tieto pravidlá proti zneužitiu boli aplikované, aké sú výsledky. Pokiaľ ide o podvod DPH, tu určite vítam tie technické návrhy, ktoré ste spomenuli. Komisia je presvedčená, že existuje systematickejšia masívna reakcia pre boj proti cezhraničnému podvodu DPH karuselovému obchodu. To je 50 miliardov, to sú 50 miliardové straty mm, pre e, e, nás a chceme prijať e, pravidlá o cezhraničnej spolupráce. A tam ide o to, aby sa to posudzovalo ako domáce transakcie. Toto je bod, o ktorom v súčasnosti diskutujeme a vnímame, alebo teda vidíme, že tu nedochádza k dostatočnému pokroku. Moje skutočné presvedčenie je, že potrebujeme definitívny režim pre DPH. Žijeme príliš dlho s prechodným režimom, s prechodným režimom, ktorý už má 25 rokov už vstupuje do 26. roku. A nie je to správne. Čiže eh, naozaj um, um, vyzývam členské štáty, aby urobili ďalší pokrok týmto smerom bez ohľadu eh, na experiment um, eh, obrátenej daňovej povinnosti. Obrátenie daňovej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti. Čiže potom, pokiaľ ide o nedávnu implementáciu, ešte nemáme E, posúdenie, teda nevieme posúdiť túto implementáciu. Viete si predstaviť, že teda keď už budeme mať niečo konkrétnejšie, tak vám to samozrejme poskytneme. Ďakujem. Ďakujem. Dočasný režim DPH je ešte dlhší než e, dočasné e, umiestnenie sovietských jednotiek v mojej krajine. Za SD, Flying. Pán Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár Moskovici, že ste opäť prišli do tohto výboru. Škandály za posledné roky jasne ukázali, že e, daňová konkurencia medzi členskými štátmi znamená, že každý o niečo prichádza sú štáty, kde sú tie dane skoro nulové. A tie dva nástroje, o ktorých ste hovorili, chcela by som e, požiadať o objasnenie, kde sa teraz nachádzame v oblasti CCCTB. Aké sú prekážky rýchlemu schváleniu tohto dôležitého opatrenia? A e, pokiaľ ide o CBCR, takisto, to je takisto dôležitý nástroj na boj proti e, e, postupom nadnárodných spoločností, ako sa vyhnúť v povinnosti platiť dane na národnej úrovni. Takže e, pokiaľ ide o fiskálnu analýzu, na ktorej pracuje Európska únia a komisia, najmä vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré ešte viac trpia než európske krajiny práve v dôsledku takýchto rôznych e, e, daňových e, postupov. To by ma takisto zaujímalo. Jednoducho nemôžeme postupovať len v našom zájme, musíme brať ohľad aj na ostatné štáty. Myslím si, vážená pani poslankyňa, že toto je téma, kde sme všetci porazení. Je tu veľká povinnosť medzi jednotlivými národnými ekonomikami a pokiaľ ide o daňový podvod a vyhýbanie sa daňovej povinnosti, to má dopad na etiku. Sú tu um, zisky, straty a je tu menšia dôvera v členské štáty a v Európsku úniu ako takú. Čiže vyzerá to tak, že naozaj potrebujeme um, ďalšie opatrenia. Už sa veľa urobilo. E, nikto by to nezvládol sám e, teda vyriešiť tieto problémy. Naopak, ak nie sme schopní napredovať, tak e, je tu veľké sklamanie u občanov. To platí pre obidve témy, ktoré ste spomenuli. Čo sa týka potrebujeme európsky model pre zdaňovanie spoločnosti. To je nevyhnutné, ak chceme e, naozaj daňový vnútorný trh. Naše návrhy spoločnostiam e, umožnia uľahčiť svoje aktivity za nižšie náklady. A to povedie k tomu, aby sme zakročili proti daňovým podvodom. Práve som povedal, že e, som diskutoval so zástupcami európskych spoločností a oni e, toto podporili, ale teraz musia zareagovať členské štáty. Nepodarí sa nám to asi ukončiť to v tomto volebnom období, ale dúfam, že s podporou Európskeho parlamentu e, docielime dohodu, dohodu, aby môj následník a vaši následníci mali možnosť toto rýchlo ukončiť, aby sa to potom e, nemuselo naľavo spúšťať alebo aby sa to neodkladalo. Máme tu viacero bodov. E, konsolidácia, to je dôvod, prečo e, teda je tu daňový základ a sú tu 3 C, nie len 2 C, čiže CCCTB. Čo sa týka Ehm, e, účtovníctva, e, tak tam je e, kľúčový aspekt tohto postupu je transparentnosť. Niektoré nadnárodné podniky, ktoré som stretol, tak neboli príliš nadšené voči tejto transparentnosti majú výhrady. Niektorí sú toho názoru, že na základe konkurencie určité nemôžu e, realizovať určité stratégie. E, nechcem nikoho obviňovať, ale ak sa sprístupnia strategické informácie, tak sa vaše vlastné stanovisko oslabí. Transparentnosť to platí pre všetkých, pre e, parlament, pre verejnosť, národné regulačné orgány. Takže tam je treba zlepšiť transparentnosť sú tu interné rozhovory. Ja som sa veľmi zasadzoval za to, aby bol predložený návrh, ktorý je v súčasnosti predmetom diskusie v Rade v Európskom parlamente. Bol by som rád, keby sa to vyriešilo rýchlejšie, keďže by sme mali ukončiť to, čo sme začali. A aby to nebránilo členským štátom napredovať. Táto téma ešte nie je uzavretá ani v Rade ale určite to nie je vina komisie. Ďakujem Wolf Klins za ALDE. E, boj proti daňovému podvodu a boj proti e, daňovým kriminálnym aktivitám, to je super. E, blahoželám vám k tomu. Pokiaľ ide o spravodlivé zdaňovanie, tak stíhate, teda chcete zaviesť digitálne, digitálnu daň. Myslím, že tam robíte chybu. Založili ste to na nesprávnych číslach. Založili ste to na simuláciách, ktoré boli urobené e, inštitútom v Mannheime. Tam išlo o hypotetické teda išlo tam, to bolo hypotetické a dospelo sa k záveru, že digitálne spoločnosti platia 9,5% dane, zatiaľ čo tzv. tradičné spoločnosti platia takmer 30%. V realite to bola len simulácia. A hlavný autor tejto štúdie medzičasom sa dištancoval od výsledku. Už E, nesúhlasí s tým, aby jeho meno sa e, uvádzalo v kontexte s touto štúdiou a dokonca zverejnil vyhlásenie proti tomu a uvádza, že komisia verejňuje falošné informácie. Hovorí, že skutočné čísla sa oveľa viac približujú. Je to 20 a 26 voči 28 alebo 29. A keď teraz vy chcete zaviesť Eh, digitálnu daň eh, na nesprávnom základe, tak eh, veľmi riskujete, pretože zmeníte systematiku, ktorú sme aplikovali už dekády. Konkrétne, že zisky sú zdaňovanie tam, zdaňované tam, kde je výroba a predaje tam, kde dochádza k predaju. A tam máme teda DPH, to je prvá vec. Druhá vec, Viac ako 50 e, týchto spoločností budú zdanené, e, ktoré budú zdanené, to sú americké spoločnosti. Spojené štáty to budú považovať e, za tarif, de facto tarif. A nebudú to jednoducho akceptovať a pravdepodobne urobia protiútok. Budeme mať zložitú situáciu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, preto si kladiem otázku, prečo sa snažíte ubrať sa touto cestou, ešte než ste si absolútne istí, že tie čísla sú správne. Aj Kojlanský inštitút pre ekonomiku hovorí, že tie čísla sú nesprávne. EFO, e, inštitút v Mníchove a e, ďalšie inštitúcie, čiže viaceré vedecké inštitúcie hovoria, že tie čísla, na ktorých komisia zakladá svoj plán, sú nesprávne. Takže môžem vás len vyzvať, aby ste boli obozretní a aby ste sa neuberali príliš rýchlo smerom, e, ktorý by sa ukázal byť nesprávny. No, možno diskutovať o tých číslach e, jedným spôsobom a možno mať spor o týchto číslach, teda mohli by sme sa zaseknúť, dávať vyšetrovania a e, dospieť k záverom o nejakej firme. Nebudem to spomínať, všetci to viete efekt, nie len, že efektívna sadzba bola 9%, bolo to 0, niečo, čiže veľmi dôležité spoločnosti platia nízku daň alebo žiadnu daň tam, kde vytvárajú, kde dosahujú zisk. Myslíme si, že toto Nemyslíme si, že, myslíme si, že toto zdaňovanie je legitímne. Niektoré členské štáty o tom diskutovali v tomto štádiu. Týždeň pred ECOFINom a ešte e, teda tu nevidím e, možnú dohodu medzi členskými štátmi. Chápem, že je tu preferencia zdaňovať zisky, ale musíme tam dať symbol politickej vôle, pretože sa od nás očakáva, e, že niečo urobíme. Uvidíme, čo sa stane budúci týždeň, uvidíme, k akým záverom dospejeme, ale jeden bod na ktorom sa určite obaja zhodneme, riziko. Riziko je, ak nedosiahneme spoločný prístup, tak budú národné prístupy a to je to najhoršie pre vnútorný trh a to je najhoršie pre e, európske podnikanie. Potom spomenuli ste spomenené štáty. Toto je bod, o ktorom som diskutoval so Stevenom Menučinom a s, s pánom Rossom, keď som bol vo Washingtone e, Pokiaľ ide o štátnu pokladňu Spojených štátov, no oni s nami súhlasia, je to globálny problém, čiže existuje problém. Musíme to robiť v rámci OECD. Otázka je, či Spojené štáty tam budú hrať vedúcu rolu alebo nie. Spojené štáty by mali hrať vedúcu rolu, preto sú tu dva návrhy, nie len jeden. Potom Wilbur Ross, tam to bolo trošku s ním zložitejšie, lebo ja nikdy nehovorím, že toto má pokryť taň. Nejde len o e, spoločnosti, ide o oveľa viac, ide o spoločnosti, ktoré majú e, zisk, na obrad viac ako teda niekoľko miliard. A e, to nie je E, takmer e, americká daň. Môže sa to týkať viac ako 50 spoločností, z nich asi polovica by bola americká, jednoducho, pretože e, majú vedúcu rolu v tomto sektore, ale jedna tretina by bola európska a zvyšok by bol zvyšok sveta. Čiže toto nie je proti anti-GAFA, nie je to proti, teda anti-USA, čiže nemyslím, neverím, že by tam došlo k, k protiútoku. O tom sme diskutovali s americkými priateľmi a budeme o tom diskutovať v rámci zasadnutí G20. Eh, keď budem eh, hovoriť eh, z OECD, tak verím, že budeme mať harmonickú spoluprácu a to by bolo najlepšie. Ďakujem, pán komisár. Ďalší rečník, ďakujem. Takže poprvé, by som chcel e, vlastne nadviazať a zopakovať e, poďakovanie vám, pán komisár, za to, čo ste dosiahli. Myslím si, že môžeme úprimne povedať, že v žiadnej inej oblasti európskej legislatívy e, bol docela, bolo doceleného toľko pokroku počas uplynulých 5 rokov v žiadnej inej oblasti ako v zdaňovaní a v boji proti praniu špinavých peňazí. To pranie špinavých peňazí nie je technicky vaša zodpovednosť, ale robíte to uh, v spolupráci s našim kolegom. Musíme byť otvorení a povedať na rovinu, že občania ešte nemôžu byť spokojní a nie sú spokojní. Čo e, sme tu zažili včera, bolo naozaj šokujúce vypočutie. Všetci, ktorí tam boli, e, s tým súhlasia bez ohľadu na politické zaveranie. Cum ex novinári e, odhalili, že napriek našim spoločným úsiliam Cum Ex a Cum Cum pokračuje, veľmi jasne povedali, že je to európsky škandál. Má to veľa e, cezhraničných aktivít a potrebujeme, a v tom sa všetci zhodli, musíme sa ubrať smerom k európskej finančnej policii a k európskej uh, E, daňovej kapacite, ktorú ešte nemáme. Preto si myslím, pán komisár, že je šokujúce, že väčšina európskych ministrov financí sa k tomu ani nevyjadrilo. Nevyjadrili. Vy ste urobili určité veľmi opatrné vyjadrenia a povedali ste opatrné slova v minulosti, ale mňa by zaujímalo od vás, či sa viete zaviazať, že urobíte e, jasné opatrenia ku cum ex a cum com. E, vy ste spustili vyšetrovanie tým, že e, ste e, aplikovali článok 22.4 nariadenia o európskych e, orgánoch a vy vo vašej, vašej kapacite by ste sa mohli zaviazať k tomu, že vyšetríte tento škandál tak, ako ste vyšetrili iné veci a urobiť primerané návrhy. Nemôžeme čakať na budúcu komisiu občania, chcú ešte pred eurovoľbami vidieť jasnú a silnú reakciu a ja sa na vás spolieham. Euh, euh, Ďakujem veľmi pekne, pán Gigold. Ďakujem za vaše slova blahoželaní. Veľmi ma to potešilo. Ja viem, že keď hovoríme o o tejto, diskus, tejto diskusii. Pamätám sa vašu podporu z mojho vypočutia na post komisára na začiatku vášho funkčného obdobia. Myslím, že sme dobre spolupracovali s Európskym parlamentom. Gratulujem každému. Naozaj to bola tímová práca. Pokiaľ ide o tieto škandály, tak si myslím, že pravidlá hry sa musia v Európe zmeniť a platí, čo ste povedali o spolupráci medzi štátnymi správami. To sa zlepšilo pomocou automatickej výmeny informácií o finančných aspektoch. Tam, kde je aj v oblastiach, kde je podozrenie z daňových únikov. Pokiaľ ide o daňovú legislatívu, tak si myslíme, že musíme spolupracovať, aj keď e, sa hovorí o informa- výmene informácií o tom, čo by malo byť e, prioritou. Členské štáty musia spontánne, automaticky si vymieňať informácie, ak si myslia, že došlo k nejakým daňovým presunom, Ľudia konajú rýchlo, ak by mohlo dojsť nejakej strate a Teraz ide skôr o implementáciu pravidel administratívnej spolupráce v prvom štvrť roku 2019 pred európskymi voľbami. Potom sme hovorili o bankách. Tu samozrejme nemôžem ja hovoriť za bankový dohľad, ale pokiaľ ide o zdaňovanie, tak máme európske vyšetrovanie tohto škandálu, jedného zlo zoznamu škandálov. Je to jednoducho príklad chamtivosti jednotlivých aktérov a zodpovednosti viacerých poradcov, nedostatkov v zákonoch, nedostatočná spolupráca štátnej správy a uvidíme po vyšetrovaní, čo z toho bude. Snažíme sa rámec pre administratívnu spoluprácu rozšíriť tým, že by sme urobili zmeny v jednotlivých krokoch. A tento škandál by mohol byť takýmto základom. Môžem povedať, že veľmi pozorne sledujeme závery vlastného vyšetrovania a po druhé, keď hovoríme o tomto škandáli, tak máme aj hĺbkové prešetrovanie ale určite zohľadníme aj vašu prácu. Ďakujem. A teraz za Bier Nikola za EFFD. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli. Otázka daňových rajov v Európskej únii, to znamená prakticky u nás doma. Vy už ste o tom hovorili, predtým, ale aj v marci pri hodnotení ekonomickej situácie únie sa o tom hovorilo Belgicko, Cyprus, e, Maďarsko, e, Holandsko a ďalšie krajiny používajú také e, nástroje, ktoré možno nazvať nástrojmi agresívneho plánovania. A tým sa vlastne poškodzuje vnútorný trh, lebo takto vlastne lákajú eh, spoločnosti, ktoré sa chcú vyhýbať eh, daniam a vlastne deformujú eh, súťaž, daňovú súťaž. Takže tieto krajiny sú v podstate nejakým spôsobom za to obmeňované, lebo nie sú postihované a na druhej strane to stojí peniaze krajiny, ktoré dodržiavajú pravidlá. A až teraz na konci mandátu sa o tom diskutuje, aj keď je to zakotvené v zmluvách. No už dobre, ale veľa občanov si kladie otázku, čo sa už konkrétne robí. Nie len to, čo sa urobí, aké sú návrhy, ale čo sa už konkrétne robí, aby sa bojovalo proti tejto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 Pán predseda, pán komisár, vy e, ste vo svojich odpovediach sa veľmi vyhýbali pomenovaniu tých, e, ktorí stoja za štandalom COMEX. Hovorili ste veľmi genericky, veľmi všeobecne. My e, samozrejme máme dôvody na podozrenie, ale je jasné, že tými protagonistami sú veľké európske banky. Vedie sa vyšetrovanie, nemecké orgány na tom pracujú, aj e, investigatívni novinári sa tomu venujú a e, práve včera sa tu o tom hovorilo a bolo jasné a je jasné, že sa proti tomu škandálu ešte nepodarilo prijať eh, mm, primerané opatrenia a ten škandál je skutočne obrovských rozmerov. Aj pre takú krajinu ako Taliansko je 4,5 miliardy veľa peňazí. No a odborníci sa zhodnú na tom, že v krajinách ako Taliansko taký ten škandál pokračuje a tie škody pokračujú. Som teda e, toho názoru, že tá reakcia je nedostatočná. Vy ste už boli aj ministrom financí, a teraz ste komisárom. Myslím si, že Ehm, ste sa neviadrili dostatočne rázne v e, súvislosti s týmto škandálom. Napríklad e, vo vzťahu k Taliansku sú tie vyhlásenia oveľa jednoznačnejšie. Vy ste sa rozhodli, že nebudete zverejňovať tie jednotlivé tie postupy e, alebo tie podrobnosti konania pre porušenie pravidel a podobne. Ale to treba vysvetliť vy ako komisár, európsky komisár, máte povinnosť e, chrániť e, ľudí, ktorí e, si šetria peniaze v bankách a aj jednotlivé členské štáty. Giovanni Giolitti, veľký štátnik mojej krajiny, raz povedal, a bol to veľký politik talianský, a ten povedal, že, Talian, že pokiaľ ide o pravidlá, tak tie sa uplatňujú v prípade iných a interpretujú v prípade priateľov. A mám pocit, že Európska únia postupuje tak trocha v tomto zmysle. Ďakujem. Teraz toto je troška iná téma, než len tieto daňové otázky. ja by som nikdy neoznačil talianských priateľov ako obchodníkov s kobercami. To je taký francúzsky výraz a možno sa to potom používa inak. Môžeme jednoducho povedať, že pravidla musia platiť pre každého. Ale nerobte si starosti, pán komisár. Ja Uh, ja <laughs> to neberiem osobne commerçants. Ils ne vendaient pas des tapis, ils vendaient des tricots. Mais bon, c'est, euh, j'adore le, le commerce. Et, mais, euh, on, on, avec... Keď o tomto hovoríme, tak nemám na mysle jednoducho ide o to, že sa nemôže handlovať ani pri pravidlách a nemyslel som tým niečo iné, myslím tým zodpovednosť, zodpovednosť politika, teraz škandál COMEX. Chcem jednoducho hovoriť o tom, o čom hovoril Sven Gigold. Európska komisia nemá komplexné informácie, tie zatiaľ nie sú. To znamená, že budeme ďalej spolupracovať s mimovládkami a s informáciami z médií. A keď sa ukáže potreba niečo zmeniť v rámci administratívnej spolupráci alebo vyšetrovaní, tak to spravíme Keď hovoríte o mne ako ministrovi financí, tak tá krajina, kde som ja bol ministrom financí, nebola vždy vzorovým príkladom výmeny informácií. Potom je tu ešte aj iná veľká krajina, ale nech každý robí svoju prácu, my budeme robiť svoju prácu. Máme dobrý vzťah medzi komisiou a parlament a po tom, čo ste povedali, musíme pracovať účinnejšie. Vždy mám otvorené ucho pre vás. A pán poslanec. Chcem povedať, že komisia nemá nejaké ideologické pevné postoje alebo klapky na očiach nám nejde o to, aby sme delili na dobrých alebo zlých. Komisia nie je v tomto ani osamotená. Dodržujeme pravidlá v určitom systéme, rámci. A môžem vám povedať, že ja som bol vždy za flexibilitu v komisii, ale potom je tu 18 ministrov eurozóny, ktorí boli veľmi aktívni počas eurokrízy a snažili sa o to, aby sme mali spoločné pravidla. Ja môžem byť veľmi pružný, vždy som pripravený na dialog a to nie je formalita, to je realita, ale vždy v rámci pravidiel. Pravidla môžu byť pružné, inteligentne používané, ale samozrejme nemôžeme oči zatvárať pred vecami. Ako komisár som povinný dodržiavať tieto pravidlá, som za ne zodpovedný, som zodpovedný za ich aplikáciu. To je moja úloha. Pán Zala Franka. Ďakujem eh, za vaše slova. Mám tri eh, otázky na medzinárodnú spoluprácu pretože minulý mesiac sme mohli hovoriť s generálnym tajomníkom OECD. Vy ho dobre poznáte a chcel by som vedieť, akým spôsobom pristupuje Európska komisia k spolupráci s OECD, hovorili ste o G20 v Buenos Aires stretnutí. Takže ako fungujete v medzinárodnej skupine pre finančnú spoluprácu? Pán komisár, gratulujem vám. Zdá sa, že ste veľmi dobre informovaní o práci Európskeho parlamentu. Skôr než ste prišli, sme hovorili o správe našich e, spoluspravodajcov a tá sa zaoberala aj zriadením podvýboru, ktorý by riešil tieto otázky. Ale je tu ešte jedna vec, ktorú som chcel povedať. Pýtali sme sa sami seba, aj Európska komisia, a síce ide o bilaterálne daňové dohody, ktoré podpisujú členské štáty s tretími krajinami. A potom, pán komisár, ešte jedna otázka. Vy viete, tak ako my, že v, túto, v tomto momente sme uzavreli dohodu s Vietnamom, Singapurom, Kanadou, Mexikom, Japonskom a vyjednávame ešte s Novým Zélandom a Austráliou a chceme vedieť, že v rámci týchto medzinárodných roz- dohôd, čo tam vy máte a čo si myslíte, že by mala vyzerať riadna správa a riadenie e, práve medzinárodnej spolupráce práve v tejto oblasti. Ako vždy, veľmi presné otázky, koncentrované otázky. My spolupracujeme s OECD v rámci G, aj G20 už od začiatku. Máme naše BEPS od začiatku. Španielský minister financí a generálny tajomník OECD e, je náš drahý priateľ. Z OECD máme veľmi dobrú spoluprácu. Sú to v prvom rade BEPS, to je potláčanie daňových únikov, zdaňovanie digitálu a potom aj otázka listingu, vytvorenia zoznamov. Takže spolupracujeme s OECD, ale chceli by sme ísť aj ďalej. Máme totiž našu e, politickú úniu, vnútorný trh. Musíme takto vystúpať na medzinárodnej úrovni v spolupráci s aktérmi, ktorí sa možno veľmi od seba nelišia Obe smernice a napríklad nás posunuli vpred, to isté platí pre BEPS+, plus, a pracujeme rozhodne v tomto smere. My sme boli prví, ktorí začali takto spolupracovať s OECD, prevzali to od neho. Táto, tu sme pripravili túto smernicu, spolupracovali sme v oblasti zdaňovania digitálu tam sme my tí, ktorí e, zbližujú alebo organizujú medzinárodnú spoluprácu. Potom odporúčania k bilaterálnym zmluvám. Ak je to potrebné, tak samozrejme dáme takéto odporúčanie. Napríklad pokiaľ ide o digitálnu prezenciu, tam na tom veľmi trváme. Bilaterálne dohody sú s odpovednosťou a kompetenciou členských štátov, takže je to na nich adresované. Medzinárodný obchod, ako viete, náš, naša komisia je tam dobre zastúpená. Predseda Juncker bol v Buenos Aires a tam sme komunikovali, že protekcionizmus nie je cesta, že treba podporovať viacstrannosť, nemôžeme dopustiť zničenie VTO. Všetci závisíme od obchodu a dobre daňové úpravy sú preto rozhodujúce. Očakávame to isté od všetkých partnerov. To je ten základ, z ktorého vychádzame, na ktorom budujeme je to dôležité pre všetky dohody o voľnom obchode, ktoré vyjednávame a môžem vám už aj dnes povedať, že sa to týka aj budúcej dohody so Spojeným kráľovstvom. Tam zatiaľ nemáme žiadnu dohodu, ale po Brexite, tak určite chceme aj po Brexite mať dobrú e, situáciu v oblasti daní. A to nekončí na našich hraniciach, a nechceme mať blízko seba hneď štát, ktorý používa iné zásady pri zdaňovaní. Máme takéto aktivity v EÚ a posledným rečníkom je Paul Tang. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. E- Ďakujem, pán e, predseda, pán komisár. Keď sa pozrieme na uplynulé obdobie, nastali veľké zmeny. Je to veľký príspevok aj z vašej strany. Za posledných 5 rokov sa zmenilo viac než za posledných 50 rokov. Vidíme určitú medzinárodnú európsku spoluprácu v oblasti zdanenia, to je samozrejme potrebné. Veľa iniciatív ste predložili aj vy, ešte veľa toho treba urobiť, ale už sme začali a to už niečo znamená. My sme o tom, o čom hovoril e, pán Wolf Klins, e, hovorili aj na inom zasadnutí. Hovoríme tu o e, dobrej analýze údajov, ktoré máme k dispozícii. Hovoríme o DST, snažíme sa analyzovať možnosti DST, zatiaľ je to nejasné. Treba aby sme mm, urobili odhady, možno niekedy len približné odhady a treba sa zaoberať infraštruktúrou na európskej úrovni, zberom údajov a analýzou a daňovými politikami v Európskej únii. Myslím, že budúca komisia by sa tým mala zaoberať. Ehm, napríklad otázka fiskálnej, e, fiskálneho výboru, daňového výboru. A potom druhá otázka, tá myšlienka čierneho zoznamu pre tie daňové jurisdikcie, ktoré nespolupracujú. To je veľmi mocná myšlienka, ale nakoniec tam je len 5 krajín na tom zozname. vylúčili sme daňové raje v Európskej únie. Takže ako to riešiť? Keď v podstate správanie sa niektorých členských štátov má negatívne e, účinky na iné členské štáty. Ďakujem. Ďakujem. Chcem vám osobne poďakovať za obrovský objem práce, ktorý ste vykonali na CCCTB. No to bude váš odkaz, predpokladám, ak ten spis sa nepodarí dokončiť e, v rámci tohto mandátu, určite bude pripravený na dokončenie. Mm, e, vďačíme aj vám za to, že toto CCCTB v podstate dnes máme v takej podobe, v akej ho máme. A k vašim otázkam ohľadom údajov. E, samozrejme to predstavuje problém, keď hovoríme o tom, čo sa deje v nedávnej dobe. Mm, ešte stále nemáme tie primerané nástroje na zdanenie. Európska daňová rada, myslím, že to je dobrá vec. Určite prispieva k debatám na základe informácií a analýz. Vy máte svoje, my máme svoje a vieme, že to funguje. Že je dobré mať objektívne údaje, z ktorých potom vychádzajú naše návrhy. To je veľmi relevantné. Čierny zoznam. Tu by som bol menej kritický. To, že je tam 5 krajín, to možno vnímať dvojako. Mož, mohli by ste spovedať, je to málo, keď ich je len 5. Na druhej strane, e, to, že ich je len 5, môže byť vlastne dobré, keď sa to zúžilo z tých 17 na 5. Rozhoduje o tom e, skupina pre kódex správania sa, ja k tomu, do toho nemôžem zasahovať. Ale je to, sú to veci, ktoré sú verejné. A vidíme aj ministrov financí, ktorí sú na zeleznom, e, zelenom zozname, ktorí so mnou rokujú a chcú zlepšovať situáciu. Boli by ste prekvapení, koľko ich je a to sú veľmi dôležití partnery pre spektakulárne reformy. Čo to znamená? Cieľ čierneho zoznamu, a tu treba pripomenúť zoznam OECD, tam je 0,1 len, e, tu je o to, že krajiny sa nechcú dostať na čierny zoznam. E, nejde len o ten čierny zoznam. V prvom rade a väčšinou ide o ten zelený zoznam. A najdôležitejšie na všetkom je ten, po, je ten proces. Takže uvidíme, ako rozhodne skupina pre kódex správania sa, e, keď bude e, skúmať všetky tie záväzky a keď e, bude rozhodovať o tom, ktoré krajiny sa dostanú na čierny zoznam a samozrejme tie krajiny, ktoré sa budú správať lepšie, sa môžu z toho zoznamu dostať preč. To je proces a ja tomu procesu verím. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne, pán komisár, za e, dnešný príspevok. Dosiahlo sa veľa pokroku, ako už povedali mnohí. A je to v spoločnom záujme parlamentu aj komisie. Najmä, ak sa zhodneme na zdanení digitálnej ekonomiky a iných otázkach. Myslím, že ak sa na tom dohodneme, tak e, skutočne zanecháte veľmi pozitívne posolstvo. Tomu veríme a ja som sa vás spýtal na váš postoj k spolupráci s parlamentom na zasadnutí výboru EKON. A e, myslím, že tie sluby, ktoré ste vtedy dali, ste splnili. To oceňujem. A možno je to aj e, posolstvo pre ostatných e, komisárov, že kľúčom k úspechu je spolupráca s parlamentom. Ďakujem vám. Ja som bol e, dvakrát poslancom parlamentu, takže aj to mi určite pomohlo, aby som si uvedomoval význam tohto parlamentu. Ďakujem, ďakujem pán komisár, budeme o chvíľočku pokračovať. Well, let us... Dámy a páni, budeme pokračovať. Verejné vypočutie výboru TAX 3. Táto časť sa týka agresívneho daňového plánovania a príslušných schém v Európskej únii. Prvé vypočutie na túto tému bolo 21. júna tohto roka zúčastnili sa zástupcovia spoločnosti McDonald a Nike a dnes sú prítomní zástupcovia skupiny Kering, Google a Facebook. Takže pani Sophie Madaloni, daňová riaditeľka skupiny Kering, pán Adam Cohen, riaditeľ ekonomických politík pre relevantné geografické divízie Google a pán Alan Lee, vedúci globálnych daňových politík Facebook. Takže začneme hneď úvodom a úvodnými prejavmi maximálne 7 minút. Takže pani Madalóny, prosím, máte slovo. E, počujeme sa, áno? Ďakujem. Vážený pán predseda, dámy a páni, vážení poslanci, dobré popoludne a ďakujem vám za pozvanie z Caring Group, aby sa vyjadrila tu pred vašim výborom. Volám sa Sofie Madaloni, som e, daňovou riaditeľkou e, tejto skupiny a chcela by som na úvod prezentovať niekoľko údajov o skupine Kering. Sme e, celosvetovou skupinou, ktorá sa zaoberá luxusným e, tovarom a pokrývame e, známe značky v oblasti módy, luxusných hodiniek, Gucci, Goucheron, Kelly, Dodo, Eh, a tak ďalej. V roku 2017 skupina Caring mala obrat 15,2 miliardy eur od vytvorenia v roku 1963 skupina eh, neustále menila svoje podnikanie. Teraz máme viac než 30 tisíc zamestnancov, asi 16 tisíc v Európe, a sme v 46 krajinách. Máme sieť 1500 obchodov. Takže treba si pripomenúť rôzne fázy vývoja skupiny, v rámci ktorých sme sa vyprofilovali na luxusnú skupinu v rámci integrovaného manažmentu a pokiaľ ide aj o legálnu štruktúru a operačnú logiku. E, na začiatku bolo drevo a stavebné materiály a e, zapojenie do distribučných reťazcov v 80. a 90. rokoch. E, to, tie najväčšie značky boli Konton Lebanon a FNAC. Skupina potom začala kontrolovať skupinu Gucci, e, uvedenú na burze v Spojených štátoch a v Holandsku v roku 1999 začala nová fáza rozvoja skupiny a vytvorili sme koherentnú a komplementárnu skupinu zameranú na luxusné značky. Yves Saint Laurent, Sergio Rotti, Boucheron a ďalšie to boli značky, ktoré sme prevzali, ktoré prevzala skupina Gucci a MV. V roku 2005 sme sa zamerali na luxusné značky a e, ustúpili sme z masového trhu v Európe a vo Francúzsku. Od roku 2011 e, PPR a Gucci sa spojili organizačne. PPR sa stala 100% akcionárom skupiny Gucci. V roku 2013 e, sa zmenilo meno PPR na Kering. To bol prvý signál na vonok, pokiaľ ide o štruktúrálne zmeny, ktoré nasledovali. Do roku 2017 sme sa venovali dvom typom aktivít, jednak životný štýl a jednak luxus. V roku 2018 skupina E, zanechala Pumu a začala e, rokovať so celou McCartney, e, Tomasom Majerom, Christopher Paynom. Takže išlo o to, aby sme mohli ukončiť spoluprácu a skupina sa chcela vyprofilovať ako čisto luxusne zameraná spoločnosť, zameraná na luxusný tovar. V roku 2008 predstavoval obrat týchto luxusného tovaru len 20 No ale táto zmena bola možná len vďaka podpore operačnej štruktúre, ktorá je veľmi e, efektívna. Caring naďalej adaptuje svoj operačný model, aby bol moderný, e, agilný, flexibilný a relevantný na rýchlo rastúcom trhu. Skupina zmenila svoje e, spotrebiteľské vzorce, používa sociálne siete a elektronické, elektronický obchod a to aj v novej oblasti, v ktorej pracujeme. E, v 1. novembra 2017 sme začali revidovať našu metódu fungovania, logistiku a distribúciu Súčasný model už e, totiž používame asi 20 rokov a na to sme potrebovali strategických poradcov na logistiku a stratégiu a to viedlo k transformácii systému v oktobri 2017. Takže e, tam sme začali vytvárať novú organizáciu a to v súvislosti s portfóliom e, značiek a s menami v aktivitách e, výrob, e, vývoj produktov a koordinácia sú teraz odpovednosťou v rámci priameho manažmentu jednotlivých značiek. Naše rozhodnutie reorganizovať skupinu vychádzalo z operačných potrieb, nie teda z fyzických alebo daňových priorít. E, projekt Kerins e, sa odvíja rovnakým spôsobom ako ostatné e, projekty, rešpektuje národnú a medzinárodnú daňovú legislatívu a vychádza z odporúčaní OECD a z reforiem Európskej únie. Posledné dva roky pracujeme na novej daňovej štruktúre v rámci oddelenia pre finančný manažment. Mojou úlohou na korporátnej úrovni a úrovni značiek je konsolidovať daňové informácie v celej skupine, sledovať e, miestne, medzinárodné daňové povinnosti, naplnenie nariadení a na rešpektovanie požiadaviek e, dokumentácie v prípade transakcií skupiny a takisto aj pokiaľ ide o technické príspevky k daňovým otázkam a konsolidovaným účtom. Daňový tím robí všetko, čo vie, aby plnil svoje úlohy, ktorými bol poverený eh, manažmentom skupiny a skupina Caring eh, predkladá informácie eh, o fyzickom riadení, ale to neobsahuje žiadne formy agresívneho daňového plánovania. Ja teda sa pokúsim e, opísať, e, ako to uplatňujeme na e, daňové rozhodnutia v skupine. Takže my tu vnímame zásady priameho zdaňovania, ktoré chceme implementovať, tie, ktoré sú v každej krajine BEPS, ale zároveň daňová reforma Európskej únie sleduje cieľ zrušiť nekalú daňovú konkurenciu medzi spoločnosťami. Čo sa týka našej spoločnosti, máme konkrétne príklady. Nemôžem hovoriť o každom aspekte BEPS, ale chcela by som popísať, ako sme tieto odporúčania implementovali. Z časti už sú zakotvené e, v legislatíve, ale z časti sú to ešte, je to ešte len soft law. Našu e, daňovú politiku sme prepracovali, aby sme mohli zareagovať na medzinárodné pravidlá, pokiaľ ide o metodiku transferu. Potom príspevky, ktoré sa platia medzi jednotlivými spoločnosťami, musia byť v súlade s pravidlami, ktoré platia medzinárodne. Vytvárame benchmarky a hodnotenie rizika pre každú jednotku koncernu. Daňové oddelenie vynakladá úsilia a snažíme sa o citlivosť, pokiaľ ide o dokumentáciu, čiže naozaj mať tú e, potrebnú dokumentačnú hĺbku. Máme master files aj local files, ale máme aj e, kalkuláciu, e, kalkulácie, ktoré sú registrované e, pre jednotky. Potom e, boj proti daňovým dohodám. Vždy, keď jednotka nášho koncernu vyjadri požiadavku využiť takúto dohodu, tak sme efekt, tak teda sa e, opýtame daňového poplatníka. Teraz, pokiaľ ide o stále sídlo, Takže tento pojem používame pri plánovaní našich aktivít aj v elektronickom obchodovaní. Otázka stáleho sídla závisí od e, nastavenia v krajine, ale aj od prípravných prác v tejto krajine. Všetky tieto aspekty sú zohľadňované. Takisto môžem povedať, že náš koncern nepoužíva žiadne nástroje a nevyužil žiadnu hybridnú, eh, žiadne hybridné formy. Dúfam, že eh, som týmto prispela eh, do tejto diskusie a som ochotná zareagovať na vaše otázky. Ďakujem. Teraz pán Cohen za Facebook a prosím, keby ste mohli sa dostať mm, do 7 minút. Ďakujem, pán predseda, členovia výboru, ďakujem, že ste ma pozvali ja e, vediem prácu Google, e, ekonomické, politické e, záležitosti Blízky východ a Afrika. Moje zodpovednosti zahrňajú daňovú politiku. 6 rokov som bol zapojený do viacerých diskusí s OECD, s Európskou komisiou, s národnými vládami a s rôznymi priemyselnými zoskupeniami. Takisto som prispel k to práce k tomuto výboru počas vypočutia v marci 2016 daň e, pre spoločnosti je predmetom diskusie v EU, USA a v iných regiónoch. Je to predmet e, e, štúdií OECD a EÚ. Viaceré vlády, vrátanie členských štátov EÚ, chcú implementovať viaceré politické zmeny. Google Eh, bol zástanca za zjednodušený alebo koherentnejší eh, daňový systém. Ako som pred dvoma rokmi povedal, medzinárodná daňová forma úspeje, ak spoločnosti budú mať jasné pravidlá a konzistentnosť v rámci viacerých jurisdikcií. Podporujeme multilaterálny prístup k novým daňovým pravidlám, eh, vykonané ako v rámci OECD a G20 keď budú právne zmeny e, rozdielne, tak sa tým zvýši riziko dvojitého zdaňovania a daňových sporov medzi jednotlivými krajinami. Je to nevyhnutné pre spoločnosti, ktoré e, pôsobia celosvetovo, aby mali jasné pravidlá a aby sa zabezpečilo, že nebudú predmetom diskriminačných daňových politík. Mali sme medzinárodné zmluvy už celé stáročia, aby zabezpečili, e, že bude zdaňovanie rovnocené. Tento rámec vždy prispel, že e, sa e, e, služby zlepšili. Google, teda efektívna daňová sazba bola 26%, to je nad priemer 23,7 v rámci krajín OECD. Asi 86 tejto dane bolo v USA, kde je pôvod našich, našej spoločnosti a kde sa vyvíjajú naše služby a zvyšok je asi 50%, kde máme pobočky v iných krajinách. Táto distribúcia našich daních eh, nie je jedinečná pre Google, eh, je jedinečná pre Google a eh, zisky by mali byť rozdelené medzi viaceré krajiny. Americké spoločnosti platia väčšinu daní v USA, nemecké, francúzske, japonské firmy platia väčšinu daní vo svojich domácich trhoch. V Európe sme usídlení v ISKU, kde 8 tisíc tímov slúži pre regióny Blízkeho, Blízkeho východu a Afriky. Máme asi 40 tisíc inžinierov v Spojených štátoch, ktorí navrhujú výrobky a služby Google a asi 3000 e, takýchto e, zamestnancov máme v EÚ, to je kontrast. Je tu diskusia o tom, či e, daň pre spoločnosti by mala mať vyrovnaná, či by sa to malo presunúť e, tam, kde sú spotrebované služby a e, výrobky. E, o tom musia rozhodnúť zmeny. Akékoľvek zmeny si vyžadujú medzinárodný konsenzus, aby občania mali dôveru v daňový systém. Ďakujem a teraz pán Líza Facebook. Dobre popoludnie a vážení e, členovia Európskeho parlamentu, ďakujem, že môžem zastupovať Facebook. E, ja som Ellen Lee a e, som z Washingtonu. Prišiel som, aby som vám poskytol čo najlepšie informácie. Dnes by som chcel diskutovať o obchodnom modele Facebooku a naše príspevky k európskej ekonomike Takže myslím si, že by to bolo nápomocné začať e, s prehľadom nášho e, podnikateľského modelu. 2,6 e, miliónov ľudí sú prepojení na Facebooku. No a diskusie sa koncentrujú na zisky a chcel by som hovoriť o investíciách Facebooku, aby sa zabezpečili e, služby pre našich e, spotrebiteľov. E, Facebook je ekosystém a snažíme sa zdieľať informácie, ako so starými priateľmi vytvárať skupiny, prepájať ich a podobne. Poskytovanie reklamy je len jedna časť toho, že majú užitočné skúsenosti z našich služieb Chceme mať, máme 2,5 miliardy používateľov, pre ktorých chceme dať užitočné informácie. Minulý rok Facebook zarobil 5,8 miliardy eur. Sú to investície do serverov, budov a podobne, infraštruktúry tohoročné investície už prevýšili naše investície z roku 2017 Okrem toho by sme nemohli sa deliť o tieto skúsenosti bez e, inovácií. Investujeme stále viac a viac do výskumu a vývoja. V roku 2017 sme investovali 8 miliard, v roku 2016 len 5,2. Takéto inovácie poskytujú už používateľom nielen relevantné skúsenosti, ale aj používateľom. Dostávame sa k novým zákazníkom, rozširujeme naše, e, našu zákazníckú základňu. Máme 17 kancelárií v EÚ, zamestňam viac ako 7 tisíc ľudí, sme do štyroch dátových centier, ďalších e, nových výskumných centier a podobne. A 18 miliónov MSP má platformy ktoré umožňujú cezhraničnú spoluprácu. To je výsledok investícií Facebooku teraz daňová politika. Podporujeme daňové politiky, ktoré sú jednoduché pre podniky a zabezpečujú dlhodobú stabilitu a istotu pre podniky. Sledujeme tieto diskusie o medzinárodné diskusie o daňovaniu. Vidíme, ak, že sa snažíte nájsť čo najefektívnejšie výsledky. Ako viete, my sme vypovedali aj v roku 2015 pred týmto výborom a mali sme a zúčastnili sa aj diskusie v rámci OECD dosiahli sa zmeny v daňovej politike od roku 2014, ktorá správa OCD. Kde išlo aj o to, že napríklad digitálna ekonomika bude súčasťou ekonomiky, pretože sa stále viac rozširuje. Odvtedy viacero krajín zmenilo vnútroštátne zákony, vrátanie USA. E, prešli sme na teritoriálny systém, ktorý je podobný tomu, čo je v Európe Prijali sme aj niekoľko odporúčaní OECD ako minimálne dania a podobne. V decembri sme oznámili, že budeme podporovať prístup lokálneho predaja tam, kde máme takéto kancelárie. Takže napriek tomu stále počujeme, že chcú štáty mať väčšiu vizibilitu príjmov, ktoré generujú v danom štáte. To robíme nielen aby sme, e, e, je to preto, že sme ukázali, že sme pripravení konať. Pred, za obdobie troch rokov od posledného stretnutia v tomto výbore došlo k ďalším zmenám, ktoré ste mohli vidieť. Vidíme jednoduché riešenia, ktoré poskytujú dlhodobú stabilitu pre investorov. Veľmi nás stimuluje spolupráca na úrovni OECD a zapájame sa preto do procesu. A ďakujem za to, že ste si našli čas sa mi tu dnes venovať. <clears throat> Takže teraz 5-minútové eh, sloty pre otázky. Otázka maximálne 1 minúta a zvyšný čas bude venovaný odpovediam. Začneme spolu s pravodajcom skupina EPPE. EPP Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či mi stačí 60 sekúnd, ale pokúsim sa. Hovorili ste o e, túžbe e, e, spoločnosti mať jednoduché, transparentné daňové systémy. Ja by som doplnil, že to musí byť udržateľné a malo by to byť spravodlivé do určitej miery. Čiže moja prvá otázka je, viete, že OECD pracuje na rámci digitálneho stáleho sídla. Čiže e, v prípade Google a Facebooku si kladiem otázku, akým spôsobom by ste preferovali, alebo ako podľa nášho názoru, vášho názoru je možné alokovať nielen e, e, zisky, ale aj výdavky, pokiaľ ide o digitálne stále sídlo. Mm, takže druhá otázka. Predstavte si, že moji priatelia zaplatili za reklamu ktorú urobil Google, Facebook. Je to v Českej republike, je v Českej republike a má českých klientov. Podľa vášho názoru zisky, ktoré budú vygenerované vašou spoločnosťou a, a tá daň, akým spôsobom by to mal byť alokované do jednotlivých krajín, ako je to alokované teraz? Tak to chce začať Google. Začnem. Ďakujem za otázku. Spoločnosti chcú jednoduchý, e, ľahko spravovateľný systém zdaňovania. E, pokiaľ ide o e, to, ako funguje súčasný systém, prevažná väčšina našich ziskov sú z domáceho trhu a to isté by bolo pre európsku, e, keby európska spoločnosť, e, tak ich zisky by boli na ich trhu. Pre nás je to 86%, to je v USA, mm, tak to bolo posledných 10 rokov a 14% zvyšok sveta. Myslím si, že ak má dôjsť k realokácii toho, kde tie zisky boli alokované, a, a musí to byť dohodnuté multilaterálne, e, teda vlády sa musia stretnúť a teda e, rozhodnúť, kde by mali byť tieto zisky alokované. Metodológia sa historicky spoliehala na funkcie a rizika jednotlivých subjektov. V našom prípade tie sú v, v Spojených štátoch, veľký podiel toho e, relatívne v Európe. A pokiaľ je o vašu otázku, česká reklama, tak e, toto by bolo v Írsku a ten teda tam sa spoliehajú na hesla, teda keywords, využívajú technológie, ktoré sú vytvorené v Kalifornii a vyvinuté v Kalifornii. Tak ako som to popísal, máme asi 40 tisíc um, inžinierov v, v Spojených štátoch a uh, asi tisíc oproti tomu v, Euró- v Európe. Ja mám podobnú odpoveď v rámci existujúcich pravidel profit je alokovaný na základe funkcií mm, a pravidel transferu. Myslím, že tieto pravidlá sa menia, to je súčasť tej diskusie, ktorú máme v OECD, v EU a ktoré máme v USA. Čiže toto sú širšie otázky o alokácii zisku, takže tam sa dostávame k tomu jadru diskusie a preto si myslíme, že tam by mal byť e, konsenzus založený na spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami. Pretože to je vec diskusie medzi členskými štátmi. Ďakujem. E, Spravodajce SD, ďakujem za to, že ste prišli. Moje otázky chcem adresovať zástupcom Google a Facebook zastupujete eh, najziskovejšie, najväčšie spoločnosti sveta. Dostávate sa do styku takmer s každým občanom Európy každodenne a eh, eh, máte zisk z toho nie tým, že ich vyberáte poplatky, ale tým, že im predávate prístup, pristávate prístup reklamám a teda Facebook má väčšiu hodnotu ako hrubý e, e, národný príjem e, Dánska. Takže sa tam platí len frakcia daní ako iné spoločnosti v, v, v Európe. Mali ste rekordné predaje 1,5 miliard v Spojenom kráľovstve a váš daňový príspevok bol nižší ako 18 miliónov eur. 500 miliónov eur ste zaplatili za administratívne náklady, takže ako vaše administratívne náklady môžu byť viac ako 27 krát viac, než ako to, čo ako platíte e, ako daň. E, Google ste zaplatili len 55 miliónov eur dane e, z predajov v Spojenom kráľovstve a bolo tam 6,5 miliard eur zisk. Čiže pýtam sa, ako je to možné a ako očakávate, že tieto čísla sa vyvinú, vyvinú v budúcnosti budete prispievať krajinám a komunitám e, tam, z ktorých máte zisk, nie na základe e, e, charitatívnych aktivít, ale tým, že zaplatíte daň v tých krajinách, kde ste digitálne prítomní. Uh, Takže globálne naša daň je 23 4,6 miliard dolárov sme zaplatili v daniach. Toto sú širšie otázky o transfere oceňovania, čiže riadime sa týmito pravidlami, zapájame sa do diskusí s OECD a diskutujeme s politikmi, ako ste vy, aby tieto pravidlá dávali zmysel a aby poskytovali istotu spoločnosťam, pokiaľ ide o predaj osobných informácií to nepredávame, aby to bolo jasné. A e, pokiaľ ide o alokáciu zisku, tak o tom môžeme diskutovať, ale e, väčšina našej pracovnej síly je v Kalifornii, takže bolo to všetko vyvinuté vo veľkej miere v Kalifornii. Ja len doplním z našej strany, e, Google zaplatil 14,5 miliard eur dolárov E, takže väčšina tejto daní bola e, v Spojených štátoch. Myslím si, že máme systém, ktorý v súčasnosti alokuje väčšinu e, týchto daňových práv tam, kde sú vytvorené služby a produkty, nie tam, kde sú spotrebované. Môže sa presunúť tento systém, ale musí to byť eh, v koncepte s eh, lokálnymi vládami. Ak jedna vláda povie, že chceme systém, kde je to založené tam, kde eh, dochádza k spotrebe a potom iná vláda povie, že to chce tam, kde sú vytvárané služby a produkty, tak dojde ku konfliktu. Hovoriť tam, že kde dojde k spotrebe. Čiže takže e, Facebook, tam išlo o tých 500 miliónov eur administratívnych nákladov v Spojenom kráľovstve, to bolo 17 násobok. Čiže aký je to, aké sú to náklady? Toto sú e, náklady Eh, na eh, tam ide, to, to sú administratívne náklady. Je tam eh, vytváraný zisk, ktorý je a platia sa dane Myslím si, že ak krajiny e, sa stretnú a budú diskutovať o tom, akým spôsobom by sme mali alokovať tieto zisky, tak e, sa môžeme zapojiť do tejto diskusie. Ako som už povedal, zaplatili sme 4,6 miliard e, na daniach globálne a ak má dôjsť k presunu, tak môžeme o tom diskutovať. Pán Kohn pokiaľ ide o vytváranie e, hodnoty, e, nepredávame údaje o užívateľoch, ako ste povedali, naše služby sú vyvíjane v Spojených štátoch a pridaná hodnota týchto operácií v Spojených štátoch znamená, že viac e, zisku by malo byť pripísaných aj straty by boli pripísané týmto operáciám. Máme e, pobočky v viac v viacerých krajinách, vrátane Dánska. Takže tam e, je to založené na e, analýze rizika. Čiže tam by bola tá istá miera zdaňovania, zatiaľ čo rodičovská spoločnosť vlastne tam sú tie plusy. Takže vy popierate, že by e, používatelia vytvárali aj hodnotu a že tá hodnota, ktorú oni vytvárajú, nie je zdanená. Používateľské údaje sú užitočné na určenie toho, ako, sú, ako použiť reklamu v kontexte používateľov, ale napríklad naše vyhľadávacie algoritmy, to je tá najcennejšia časť nášho biznisu. To sme vytvorili pomocou malých e, súborov údajov a najväčší údajový súbor, ktorý je relevantný, sú indexy celého internetu. Nie sú to používateľské údaje. Tie jediné relevantné údaje v tomto kontexte, ktoré dávajú e, používateľi aj dotaz. A Niekedy to možno porovnať s akýoukoľvek inou spotrebiteľskou činnosťou. Ja neviem, keď idete do obchodu a poviete, chcem si kúpiť tento pár topánok, to je to, čo máme, keď pri žiadosti o službu a službu poskytujeme, alebo tá technológia pod ňou a know-how a znalosti, to sa vytvára inde. Ďakujem, EPP. Darius? Ďakujem. Ďakujem pre panelistom na tomto vypočutí. Chcem doplniť predchádzajúcu otázku k tvorbe hodnoty. To je, myslím, tá, to jadro pri určení e, správneho zdaňovania. Ak to správne chápem, tak Google má 86 príjmov alebo daní platených v USA Naša daň z príjmu bola platená v Spojených štátoch, to je 86 a to zodpoveda aj príjmu, príjmom. Dane sa platia zo zisku, nie z príjmu a nie žiadna nadnárodná spoločnosť, ktorá by mala priamy vzťah medzi príjmom a daňami nejakú priamu koreláciu medzi tým percentom príjmom vytvorený v nejakej krajine a dispor- rozčlenením globálnych daní. V priebehu rokov sa hovorilo o tom, ako použiť takýto prístup, o ktorom hovoríte. Uvažovalo sa o tom, ale zatiaľ náš medzinárodný daňový systém takto nefunguje. Ja nepodpisujem iný systém, ja len pýtam sa otázky. 86 všetkých ziskov 86 všetkých daní platíte v USA. Áno, daň, e, a 14 daní platíte v iných krajinách zo zisku. Vieme, že používatelia digitálnych služieb Google v Európe je rovnaký počet v Európe ako v USA, tak prečo je ten takýto rozdiel v tej distribúcii dane? aké náklady, alebo ako to vlastne funguje? Čo sa platí za digitálne služby v Európe, že zisky vašej firmy v Európe sú také malé a že tie dane a zisky sú také maličké v porovnaní s, s USA. Táto distribúcia korporátnych daní je normálna pre každú nadnárodnú spoločnosť. To som už povedal na začiatku. Nemecká či francúzska firma platí väčšinu svojich daní, povedzme vo Francúzsku či v Nemecku. Dani neplatíte podľa príjmu, kde sa nachádzajú zákazníci. Ten korporátny systém globálne vychádza z funkcií a rizik rôznych subjektov a tieto subjekty, podpísala som vám to asi 3000 inžinierov, takže tu sú určité asociované príjmy a dane a je to oveľa menej ako čo máme v USA. Niektorí z mojich kolegov poukázali na túto vec a hovoria, že my chápeme tvorbu hodnot tak, že to vytvára konečný používateľ, vy máte inú definíciu tvorby hodnoty. Mohli by ste nám ešte raz povedať, ako, keď, ako by ste vytvárali hodnotu, ak by ste nemali používateľov? Myslím, že ťažko nájdete e, biznis, ktorý by mal príjem bez zákazníkov, ale podobne ako akýkoľvek biznis, ktorý platí daň zo zisku obchodných spoločností, niekedy súvisí samozrejme s tým, kde sa tvorí hodnota. Napríklad pri nepriamých daniach sa uplatňuje zdaňovanie, ale toto je iné. My o tom nehovoríme, nehovoríme o zdaňovaní príjmov ste povedali. Takže keď hovorím o zdaňovaní globálneho zisku, tak ten sa alokuje rôznym subjektom a to sa presne pýtame, aký je ten alokačný mechanizmus, čo vytvára takýto veľký rozdiel medzi daňami platenými v USA a v Európe za tých predpokladov, že počet používateľov je rovnaký, či dokonca väčší v Európe ako v USA sú to dobré zásady pre transferové ceny. Je to zakotvené v medzinárodnom daňovom systéme, kde sa hovorí, že alokácia zisku. Zoberme si príklad, povedzme, offline sveta Právna, správna alokácia sveta vychádza z funkcie a rizika a to, čo vykonáva aký subjekt alebo pobočka a podobne. Prečo sa používa táto zásada? Preto, že to má byť neutrálne z daňového pohľadu, ako bude biznis realizovať svoju činnosť na subsidiárnom trhu. Môžete si najať nezávislú firmu, čo bude ponúkať tieto služby, mať vlastnú e, štruktúru a tak ďalej. Čiže z daňového pohľadu to má byť neutrálne. Takto sa alokujú E, alokuje zisk. Takto sa určuje potom miera ziskovosti. Používate referenčné hodnoty podobných firiem na trhu, ktoré poskytujú také a také služby a podobne. Dobre, ďakujem, pán Kohen. Mám ešte len jednu otázku na pána Lee, ak môžem. Je to podobná otázka ako na pána Kohena. Povedali ste, že platíte 4,6 miliardy eur, dolarov, dolarov v USA daň zo zisku a máte 300 miliónov zákazníkov. Nie každý používa Waze, ale dobre. Tak možno 250 tisíc. Na druhej strane platíte 18 milión eur daní v UK, kde máte čo 50 miliónov, asi 6 krát toľko. Podľa môjho výpočtu váš e, daň per capita v USA je 15 eur na používateľa v UK, a pardon, v USA a v UK to je 0,3 eura na používateľa. Inými slovami, čiže ste v podobnej situácii, vaše náklady v UK sú vyššie, oveľa vyššie než v USA, pretože v USA máte zisk a pritom nemáte v VUKA takmer žiaden zisk. Ja sa jednoducho snažím tu poukázať na tieto dva prípady a pýtam si vysvetlenie. A ja si myslím, že to je veľmi dobré na to, aby sme to vysvetlili ako business model. Naši zákazníci sú advertisers, tí, čo robia reklamu. A naše kancelárie, subjekty máme v celom svete a predávame reklamu miestnym reklamným aktérom to nie je problém, to chápem. A čo ma prekvapuje, je ten veľký rozdiel medzi ziskom, ktorý máte v USA v porovnaní so ziskom v UK, v UK so zákazníkov, s používateľov. Čo to je? Máte veľké administratívne náklady v UK, pretože tam máte kancelárie, tak prečo nemáte podobné náklady v USA? Chcem to len vysvetliť. Náš príjem je z reklamy. Tam z toho máme príjem a potom zo zisku máme dane. My netvoríme produkt, ktorý by sme predávali spotrebiteľom či používateľom. My poskytujeme zadarmo službu používateľom a príjem, ktorý máme, je z reklamy. Ďakujem. Chcem... To bol biznis model a teraz pol tanke SAD, ale buďme E, stručný, lebo vyčerpáme čas. Ďakujem. Ďakujem aj predstaviteľom firiem, že sú tu medzi nami. Mám tri otázky. Tu hovoríme znovu o tej alokácii ziskov, ale z iného pohľadu. Keď si pozeráme príjem, tak to sme hovorili najmä o Google a Facebooku. Väčšina príjmov je zaknihovaná v Írsku. Vaše obe firmy to robia tak zabudnime na distribúciu medzi USA a EÚ. Pozrime sa na Európu. Máte menej máte asi 17 miliónov používateľov v Nemecku, ale všetky vaše príjmy sú zaknihované v Írsku. Tam môžete platiť korporátnu daň, ale nemáte žiadne príjmy zaknihované vo Francúzsku alebo v Nemecku. Tam e, e, to neknihujete ako si myslíte, že by to bolo spravodlivé? E, pretože váš podnikateľský model nemôže byť bez používateľov. To je moja prvá otázka. Môžem pokračovať moje otázka? otázke? Druhá otázka je, ja mám určité podozrenie na to, čo poviete, ale čo si myslíte o daní za digitálne služby? A potom ešte jedna otázka priamo na Facebook, je SEC filing, čo nás vystriha o ziskoch súvisiacich s taxovými, e, s daňovými dohodami, s daňovými príjmami. Toto vyšetrovanie môže viesť aj k zmene zdaňovania. Týka sa to daňových rozhodnutí z Európy. A ja viem, že vy máte pobočky v Dánsku, Švedsku a Írsku. A to sú tie krajiny, ktoré sú proti DST. Zaujímavé. Je to náhoda? No, takže máte nejaké daňové rozhodnutia z týchto krajín a myslíte si, že to vydržia, keď hovoríme o prípadoch e, štátnej pomoci? Nech sa páči, páni. Um, Áno, takže ja si myslím, že vy hovoríte v zásade o rezerve a výsledku auditu a daň, ktorú platíte, tá kolíše podľa toho, aká je vaša finančná situácia. Pokiaľ ide o daňové rozhodnutia, to je súčasťou daňovej správy, ale my nemáme nejaké osobitné daňové rozhodnutia. Podľa mňa je to záruka pre používateľov, vychádzajú z určitých faktov, umožňujú daňovým správam komunikovať s daňovým poplatníkom. Len vy nemáte teda tax rulings, daňové rozhodnutia, pretože v SEC filing ste povedali, že Európska komisia rozhodla, e, robila vyšetrovanie vo viacerých krajinách e, s ohľadom preferenčného daňového zaobchádzania, čo by znamenalo, že máte daňové rozhodnutia v EÚ. Áno, dobre. Nie, to bolo štandardné zverejnenie, to je tiež výstraha teda, že by možno nevydržali, keby sa ich podrobne začalo skúmať, to daňové rozhodnutia. Na to mám naozaj odpovedať. Pokiaľ ide o DST, tak tam ide tiež o istotu. Myslíme si, že sú zásadné zmeny v daňovom svete. Myslíme si, že každá veľká zmena povedzme cross revenue taxation aby bola zmena z zraňovania zisku a e, zmena mnohoročnej praxe, tak to treba veľmi dobre pre, premyslieť a výsledok by mal vychádzať z koncenzu. a distribúcia príjmov v Európe. Myslíte si, že je dobré, správne zaknievať všetky príjmy v Írsku, kde máte menej ako 5 miliónov používateľov a pritom väčší počet používateľov, čo máte vo Francúzsku a v Nemecku. Ale náš príjem generujeme z reklamy a v rámci diskusie v OECD a s ďalšími tvorcami po, e, politikmi sme prešli na model miestneho predaja, čiže to je príjem, ktorý hlásime lokálne, ta, e, e, lokálne, teda v tej krajine, kde máme zisk a príjem, tak to postupujeme. Zague. McCarthy. McCarthy. Ďakujem. Ja sa chcem zapýtať Google niekoľko otázok, ktoré sa týkajú ich štruktúry. Posledná reforma, daňová reforma v Google Island Holdings, firma je registrovaná v Dubline, Zdá sa, že táto dvojitá štruktúra s Bermudami v Google ešte stále existuje. Tak sa chcem spýtať, či ste aj daňovým rezidentom na Bermudách. Počuli sme od viceprezidenta Google vyjadrenia k Brit- v roku 2016, keď tvrdil, že Google nemá žiadneho zamestnanca v Bermudách. Môžete to potvrdiť? Je to tak? A ak odpoveď na otázku bude áno, mohli by sme dostať vysvetlenie, ktoré sa týka výhod, ktoré má Google z toho, že naďalej používa túto štruktúru po americkej daňovej reforme. Mám aj otázku k e, duševnému vlastníctvu a Bermudám. A otázka je, či Google premiesnil nejaké práva duševného vlastníctva z Bermúd na írsku pobočku v posledných dvoch rokoch a ak nie, tak či tak hodla urobiť. A chcem sa spýtať, akú jurisdikciu chce použiť Google po roku 2020 na svoje duševné vlastníctvo. Ďakujem. Veľa otázok a chcem odpovedať na prvú a poslednú naraz. Uh,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 fínskej legislatíve. Ďakujem. A teraz za zelených pán Sanderson, prosím. Ďakujem. Chcel by som e, sa spýtať skupiny KIR e, niekoľko otázok. E, vy máte také značky ako Gucci, Yves Saint Laurent a cerskú spoločnosť v švajčiarsku Luxury Group, Group International LDI, Luxury Goods International. Táto e, firma dováža luxusný tovar do e, Švajčiarska, prebaluje ho a opäť predáva do iných krajín. Podľa investigatívnych správ L GI platí len 8 daň. To je oveľa menej, než je daň v krajinách, kde tí ľudia nakoniec nakupujú tie produkty. Toto je pomerne zisková operácia. Ja viem, že LGI E, predstavuje 70 e, ziskov Keringu, hoci má len 3 zamestnancov celej skupiny. Vaša skupina, ako ste povedali, neuplatňuje žiadnu formu agresívneho daňového plánovania. Ale čo je LGI podľa vás? Ak to nie je e, príklad agresívneho daňového plánovania. Je to len taká šťastná náhoda logistického plánovania? Máte e, čistý e, LGI LGI bolo v roku 2016 9 miliard čistého príjmu a na zamestnanca máte e, čistý príjem asi 13 tisíc eur v skupine. To je pomerne slušné ale v LGI je to 1,5 miliardy ten priemer. A to je o, skutočne zaujímavé. Ak to nie je schéma presúvania zisku, a kde sa vyhýbate daniam tým, že e, to robíte tak, aby ten zisk vznikal tam, kde sú tie dane veľmi nízke, tak čo to je potom? A pýtam sa, ak to nie je teda prípad e, BEPS, tak e, kde potom niečo také nastáva? Áno, ďakujem. Pani Medalóny, máte možnosť odpovedať? Ďakujem. LGI, táto spoločnosť, je E, takým veľkým centrom, pokiaľ ide o produkty starostlivosti. Vznikla pred 20 rokmi a e, spája sa tam celý rad aktivít. Jednak e, následné aktivity, ktoré nadvezujú na výrobu a logistika, ale aj distribúcia. A tam všetko to riziko súvisiace s distribúciou je vlastne sústredené. Takže z tohto pohľadu je to také centrum. Je to spoločnosť, ktorá má 150 zamestnancov. Je to skutočná spoločnosť, to znamená, má svoje operačné aktivity a bez LGI by sa naše značky nemohli rozvíjať tak, ako sa rozvíjajú. A nie je možné povedať, že LGI je nejaký systém na presúvanie zisku. Všetky značky v skupine, či už sú ziskové alebo stratové, sú spoločnosťami, ktoré používajú veľký know-how, ktorý existuje v tejto konkrétnej firme. E, chcete sa ujať slova ešte? Domnievam sa, že sa nedá odpovedať e, na otázku v tých šiestich sekundách, ktoré zvyšujú e, teraz za skupinu EPP. Ďakujem. Ja som tu hneď za vami. Mám otázku na Kering. Vy ste Reutersovi povedali, že ide o hmatateľné obchodné veci v Švajčiarsku. Čo ste mali na mysli, keď ste hovorili o takýchto hmatateľných obchodných aktivitách? A ešte odpoved na pána, pánovi Andersenovi, prečo práve Švajčiarsko? Čo robí Švajčiarsko také dobré? Nie sú to asi mzdy. Tak čo je to? pokiaľ ide o Facebook, chcem sa ešte spýtať na váš local selling model, model miestneho predaja. Dostali sme nejaké písomné odpovede. Ten model vyzerá veľmi slubne, ale možno by si nám mohli povedať viac. A ktoré členské štáty EÚ budú uplatňovať tento model a ako vyberáte tie členské štáty? UK zníži svoje dane a znamená vaše presťahovanie aj s tým, niečo v súvislosti s týmto slupom. Uh, a potom ste hovorili, že keď máte miestne dane, viete aj presnejšie povedať, aké bude percento a ako rýchlo budete implementovať tento e, miestny model predaja. Ďakujem. Ďakujem pani Madeloni a potom ďalší, prosím. Áno. Áno, ďakujem Nuž, my sme mali operačné dôvody, aby sme sa presunuli do Švajčiarska. Švajčiarsko je v eh, srdci Európy, geograficky je veľmi dobre strategicky položené z hľadiska luxusných eh, značiek. Vyrábame svoje výrobky vo Francúzsku, to je veľmi blízko Švajčiarska a naše európske trhy, keď bolo zriadené v 90. rokoch LGI, naši trhy boli hlavne európske. Takže z geografických dôvodov sme to urobili a takisto aj preto, že sme mali na mysli bezpečnosť, a zabezpečenie. Máme veľmi drahé zásoby a tá miera bezpečnosti v Švajcarsku je vynikajúca. Ďakujem. Pán Lee. Hm, bohužiaľ, rečník bez mikrofónu. My sme e, vydali verejné vyhlásenie e, a to v tom zmysle, že budeme klásť priority e, na všetky miesta, na ktorých globálne fungujeme. Je to zložitý proces, chceme aby sme plnili všetky právne požiadavky globálne a to bude trvať ešte aspoň dva roky, kým to dokončíme na globálnej úrovni. Ja neviem predpokladať, aké dane budeme platiť. To závisí od zmien domácich zákonov. To sa pomerne dosť mení v priebehu doby, ako aj daňové politiky. Môžem povedať, že tento model prinesie viac rizika preneseného na trhovú jurisdikciu a e, na miestných e, poskytovateľov reklamy. A to znamená, že aj väčší zisk sa presunie týmto smerom. Ďakujem. Mám ešte e, doplňujúcu otázku. Som veľmi rád, že ste tu, vážim, že ste prišli. Je to veľa jednoduchšie ako písať listy. A ďakujeme za to, že ste osobne prišli pani van Kering, pani Skeringu, ten aspekt bezpečnosti. Určite máte aj iné možnosti, ako bezpečne skladovať tovar a v iných štátoch môžete mať postavené sklady. Pán z Facebooku, v ktorých členských štátoch EÚ máte kanceláriu? Ďakujem. Uh, Tie informácie vám neviem teraz poskytnúť, nemám zoznam. Máme 17 e, e, kancelárií v Európe, mohol by som sa pokúsiť vymenovať ich Londýn, Paríž, e, Rouen, Taliansko, Španielsko, ale môžem vám ten zoznam poslať, keby ste chceli, ale toto sú verejne prístupné informácie. Áno, teraz skupina Caring, prosím, pani Madaloni. Nuž, e, áno, bezpečnosť e, našich zásob je kľúčová pre našu skupinu. Je to naša práca, to sú naše aktíva. V 90. rokoch chcem pripomenúť, že LGI E, bolo vytvorené skupinou Gucci a v 90. rokoch e, Švajčiarsko samozrejme bolo vnímané ako krajina, e, ktorá je blízko, geograficky blízko Taliansku a či už sú inde rovnaké bezpečnostné podmienky, to neviem, ale v Švajčiarsku nepochybne sú vysoké štandardy bezpečnosti. Všetky e, napríklad e, klenotnícke firmy majú svoje e, zásoby uložené v Švajčiarsku práve z tých istých dôvodov. Nie je to len naša skupina, ktorá sa domnieva, že Švajčiarsko je bezpečná krajina. Švajčiarsko jednoducho je bezpečná krajina práve pre tieto luxusné značky, ktoré majú e, drahé zásoby. No už tým sa dostávame na koniec zoznamu rečníkov, ktorí sú prítomní. E, ešte pred koncom požiadam pána spravodajcu, pána Nidemajera, či chce povedať niečo. Ja chcem prvom rade poďakovať za vašu prítomnosť, za to, ako ste sa snažili odpovedať. Ja plne chápem že jednostranné zmeny vás e, nenatchnú, ale musíme nájsť nejaké primerané riešenie, najmä pokiaľ ide o Facebook a lokálnu distribúciu, to je to minimum. A dúfam, že nájdeme dobré riešenie. Ten súčasný status quo nemôžno obhájiť. Takže ďakujem za prítomnosť, e, vašu prítomnosť a za dobrú debatu a dúfam, že nájdeme dobré globálne riešenie, lebo len globálne riešenie je priateľné. Ja chcem všetkým rečníkom takisto poďakovať za všetky odpovede. My budeme eh, tieto odpovede analyzovať a budeme naďalej na týchto otázkach pracovať. Ďakujem vám za to, že ste prišli a tým sa dostávame na koniec dnešného stretnutia. Ďalšie stretnutie výboru bude 10. decembra v Štrasburgu a 24. januára v Bruseli. Ďakujem vám veľmi pekne. Takže uzatváram toto rokovanie. A ešte pre koordinátorov prosím, e, stretnutie in kamera začne o pol presne